So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Že vážené kolegyne a kolegovia, vítam vás naspäť. Takže veľmi e, som rád, že môžem privítať nášho predsedu, e, pána Jiřího Buzeka. Vítam vás na tomto výbore. Viem, že sa veľmi aktívne zapájate do ochrany životného prostredia aj e, klímy a to už niekoľko rokov, takže je naozaj potešením pre nás, že ste teraz tu. Takisto vítam nášho generálneho sekretariata Klausa Vileho. E, takisto sa aktívne zapája do týchto tém a takisto je podpredsedom e, pre a takisto vítam podpredsedkyňu pre otázky od ohľadom životného prostredia, pani Izabelu Duron Eh, vo výbore sme mali naozaj e, slávnostný, slávnostnú chvíľu a podpísali sme eh, vyhlásenie EMAS. je to systém ekomanežovania Európskeho parlamentu a e, aktívne sa zapájame do e, ekologických štandardov a cieľov už niekoľko rokov ako, a takisto podporujeme, aby občania aj spoločnosť vyvíjali úsilia. úsilie v tomto zmysle. Myslím si, že je to naozaj veľmi dobré, že môžeme ísť príkladom. Európsky parlament v v tomto zmysle už veľa toho urobil. A e, nariadenie e, EMAS už máme od roku 2004. Revidovali sme to v roku 2009. A pán predseda slúbil, že príde do tohto výboru a bude s nami diskutovať a potom e, podpíšeme nový dokument. Myslím si, že Európsky parlament a 27 európskych parlamentov alebo národných parlamentov. To je veľmi dobré číslo. Je dôležité, aby sa EMAS rozšíril aj do národných hlavných miest. Máme EMAS Európskeho parlamentu a mohli by sme si premysliť, či toto je dobrá myšlienka pre spoluprácu medzi tými parlamentami. Takže vitajte a dávam vám slovo. Ďakujem, pán predseda. Som veľmi rád, že e, tu môžem byť v tomto výbore znova. E, predo mňou je ešte 16 mesiacov e, vo funkcii predsedu parlamentu a potom sa znova vrátim do výboru, takže tam nie je nejaký veľký rozdiel. Chcem povedať, že podpísanie záväzkov EMASu je veľmi dôležitá udalosť, pretože znova musíme povedať, že naozaj máme veľký záujem na tejto záležitosti. Európsky parlament e, diskutuje o ekologických problémoch od svojho počiatku. Vlastne odtedy, ako bol demokraticky zvolený, čiže od roku 1979. A vždy to, bol náš, vždy to bola naša hlavná téma. Takisto od tohto roku sme mali aj stále výbory od roku 1989. A môžeme povedať, že máme v tom, e, máme v tejto inštitúcii istú politickú skúsenosť, ktorá je jedinečná. Čiže mali by sme rozširovať naše myšlienky, naše predstavy o EMASE e, do národných parlamentov v Európe. Toto je veľmi dobrý návrh. A ja som presvedčený, že môžeme e, zredukovať svoj dopad na životné prostredie, ináč by sme vlastne nezačali s EMASom. 70, pardon, 17 znižovania CO2 e, počas posledných 6 rokov a takisto sme slúbili, že dosiahneme cieľ 30 do roku 2020. Ak to bude možné, možno aj trocha skôr. Vieme, máme tu elektrický prúd zo schôdzi Bruselu, recyklovanie a um, e, šetrenie papieru. A som veľmi rád, že Eh, generálny direktor Riad eh, začal eh, s štúdiou. Ide o všeobecnú schému pre ehm, zníženie emisí CO2 v Európskom parlamente. Takže je to v našej zodpovednosti, aby sme naozaj začali s týmto eliminovaním a snažili sa eliminovať alebo znížiť e, naše cestovanie čo najviac. Ak chceme byť dôveryhodní, keď diskutujeme o životnom prostredí, tak musíme si u nás tu doma odviesť domácu úlohu. A myslím si, že je to naozaj dô, dobrý dôvod, že sme sa dnes stretli a že oficiálne podpíšeme dohodu o EMAS. A takisto som si istý, že e, pred nami je Cancún. Je to dôležité pre tento výbor, pre Európsky parlament, pre celú EÚ, pretože stále chceme byť lídrami. A som presvedčený, že v Cancúne toho môžeme dosiahnuť veľa. Ja sa chcem podeliť o názory s vami, s vami ako kolegami a priateľami z výboru Envy zrejme bude možné dosiahnuť e, dohodu životného prostredia e, post Kyoto, alebo obdobia teda po Kyotskej dohode, ale mali by sme e, sústrediť naše snahy na tri body. Poprvé, problém deforestácie, odlesňovania, takže lesy, ako to celé zastaviť. Druhý bod, technológie. Všetko, čo sa týka technológií, my v Európskom parlamente veľmi dobre vieme vo výbore Envy, že bez nových technológií nemôžeme zastaviť klimatické zmeny a problémy s tým spojené. Čiže ako ľudské bytosti to veľmi dobre chápeme. A musíme zlepšiť transfer technológií. Transfer je dôležitý pre menej rozvinuté krajiny alebo rýchlo sa rozvíjajúce krajiny. Čiže toto by mohol byť veľmi dôležitý bod našej európskej energetickej komunity. No a posledný bod, o ktorom treba začať seriózne diskutovať, je Fond pre prispôsobovanie sa a zmierňovanie dopadov. Ehm, pred dvoma rokmi sme s tým začali v Poznaní, v kodaní, pred rokom sa to trošku zlepšilo, ale nebolo dosť peňažných prostriedkov a ehm, pre rýchlo sa rozvíjajúce krajiny je to veľmi dôležitý fond. A keby sme mohli zlepšiť tie tri body a naozaj pripraviť seriózne rokovania v Johannesburgu, tak toto by eh, prinieslo aj dobré výsledky v Cancúne. Neviem, či zdieľate so mnou moje eh, názory, ale toto je výsledok mojich osobných stretnutí s lídrami EÚ. Možno toto nie sú tie najlepšie uh, novinky, s ktorými som mohol prísť, ale máme tu stále tri body ako ciele pre Cancún. Uh, takže e, ešte som chcel povedať, že som diskutoval s pánom predsedom. Prečo ja budem v Cancúne? pretože nie je možné, aby som oficiálne navštívil Mexiko, takže budem musieť ísť do Cancúnu iba na jeden deň s niekoľkými kolegami z môjho kabinetu a potom premyslieť, ako nechám zodpovednosť na mojom kolegovi Jo, jo Leinenovi a tentokrát by som potom nešiel na konferenciu. Ja som bol v Poznaní, v Ko- Ko- Kodani, 4 dní v Nairobi, čiže mám istú skúsenosť. A myslím si, že z istého pohľadu to bude lepšie. Je to otvorená otázka, ja som o tom začal diskutovať um, pred niekoľkými dňami s našim pánom predsedom výboru Envy. Takže toto je posledná otázka. Samozrejme, som pripravený tam ísť, ale možno z istých hľadisk to bude lepšie, keď tam nepôjdem. Takže to je všetko.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 veľmi vie, dobre vieme, ako sa aktívne zapájate do dosahovania cieľov eh, v klimatických zmenách. Cancún bude ambiciózny. Pripravili sme usnenie pre novembrovú plenárku, čiže budeme tu mať diskuto, diskusiu a takisto aj na plenárku o tom budeme diskutovať. A našou ambíciou je, našou ambíciou je že budeme mať globálnu dohodu, ale v skutočnosti chceme rokovať v Cancúne o aspektoch také, takejto globálnej dohody a potom, ak to bude možné, v Johannesburgu by sme mohli dosiahnuť e, rámcovú dohodu. Ale asi bude potrebné, aby sme už e, čas toho dosiahli v Cancúne. Vieme, že by ste radi išli tam s nami, boli tam e, ale máte aj inú prácu, musíte si to naplánovať a vieme však, že nás podporíte. Teraz dávam slovo našej podpredsedničke pani Izabel Duro. Ďakujem, pán predseda. Ja si myslím, že program EMAS, ktorým som poverená ako podpredsednička tohto parlamentu, je vlastne o, veľmi účinným, pretože musíme na jednej strane robiť to, čo sa povie. Parlament a hlavne tento výbor pre životné prostredie nie, nevydáva len zákony, ale musí ísť aj príkladom. Ale na to, aby sme šli príkladom, tak musíme ukázať, že tie prístroje, ktoré, nástroje, ktoré používame, sú užitočné. Napríklad, na čo je dobré, že budeme kupovať menej znečistujúce automobily, keď budeme nimi jazdiť ešte viac. Lebže, lebo zase budú vyššie emisie CO2. Na čo dobre na čo máme využívať dobré zdroje energie, keď budeme spotrebovať ešte viac. Takže EMAS je naozaj dobrý nástroj na to, aby sme urobili úsilie v šetrení. Môžeme urobiť ešte viac a myslím si, že mali by sme sa aj my sami zmobilizovať ako europoslanci a takisto aj všetky inštitúcie. Personál. E, toto je práca, do ktorej sa musí zapojiť každý do zavadzania EMASu do každodenného života. Ak to budeme robiť, tak bude mať stokrát vyššiu dôveryhodnosť mm, v publi- e, na verejnosti ak sami budeme môcť ukázať, že tento parlament e, je parlamentom, ktorý naozaj je ambiciozný a e, takisto získava aj z ekonomického hľadiska, pretože ja pracujem vo výbore pre rozpočet. Je to naozaj náročné. Ak my ukážeme, že e, keď budeme reálne aplikovať naše ekologické ciele a tým znížime naše náklady na fungovanie, to je vlastne dvojitá výhra, lebo vidíme, že parlament je zodpovedný a zodpovedne využíva verejné peniaze, ktoré dostal k dispozícii. Takže toto je náš cieľ na budúci rok. Takto by táto inštitúcia mala žiť a podľa mňa členovia výbor pre, pre výboru pre životné prostredie majú vyššie, vyššiu zodpovednosť pretože nemôžeme predsa e, robiť na jednej strane legislatívu a na druhej strane e, robiť si hoci čo, čo chceme. Takže je to dobrý nástroj, musíme si to uvedomiť a je to dôležité pre ten aspekt životného prostredia tohto parlamentu. Ďakujem, pani podpredsednička. Teraz máme vystúpenia z každej politickej skupiny a viem, že vlastne toto obmedzenie, že musíme pracovať v Bruseli a v Strasburgu, že to je bremeno. Vieme, že tento problém nemôžeme vyriešiť tu, na tomto výbore, ale v iných fórach. Čiže vypočujeme si niekoľko vystúpení a uh, Možno dám ko- slovo kolegyni na 3 minúty, ktorá bola spravodajkyňou pre EMASu. Ďakujem, pán predseda, nepotrebujem 3 minúty. Chcem poďakovať nášmu predsedovi, pretože viem, že veľmi vážne sa zaoberá klimatickými zmenami a pracoval v Kodani, v Poznaní e, a urobil pokrok. E, tí, ktorí pracujú v tomto tejto inštitúcii vedia, že sú veci, ktoré môžeme urobiť lepšie tu, v tejto budove. Takže EMAS je dôležitý. Uh, takže uh, my by sme o tomto mali hovoriť tu, v tejto sále. Uh, mali by sme robiť viac v oblasti recyklácie. To je dôležité aj pre našich kolegov. Viete, ja sa na to nesťažujem. Ja sa pýtam na to, kde skončia plastikové flaše z kancelárií. Dám obyčajný príklad zo Štrasburgu. Tam sú, eh, tam sú vlastne na to zvláštne koše, ale niektorí ľudia vlastne to hádžu do jedného koša. Takže ja sa bojím, že k recyklácii nedochádza v Bruseli a niekedy ani v Štrásburku. Takže e, minule sme zjednodušili ten systém, je to možné a dokonca sú problémy aj v tomto parlamentu, pretože my máme niektoré oddelenia v Bruseli, v Luxemburgu, v Štrásburgu a niekedy je ťažké aplikovať EMAS, pretože sú tam rôzne pravidla a potom spoločnosti budú mať ešte väčšie problémy. Takže mm, mali by sme mať ako nejakú certifikáciu EMASu a potrebujeme viac organizácie a takto znižovať CO2 a naozaj urobiť nejakú zmenu v mnohých témach, ktoré sa týkajú životného prostredia klimatických zmien. Takže ďakujem, pán predseda, že ste pozvali nášho pána predsedu parlamentu. E, som rada, že sme vás tu mohli vidieť a že ste sa zúčastnili na EMASE. E. Ďakujem, hovorí pán predseda. A ďalším rečníkom je... Pán Zeber, ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, pán prezident, pán Busek, pán e, generálny tajomník, veľmi sa tešíme, že Mm, si Európsky parlament dal túto povinnosť sám sebe a nechcem teraz hovoriť okolo mm, Štrásburgu, o celej tejto tematike. My vieme pro a proti. Ale čo sa týka Cancúnu, mňa by tu veľmi tešilo, pán predseda, keby ste sa na to mohli zúčastniť e, práve vďaka tomu, že budeme diskutovať o tomto súvislosti s Lisabonom a musíme si jednoducho povedať, že nie je to, že by sme osobu nášho predsedu výboru, pána Jola Enena, hodnotila nejako menej, ale účasť pána prezidenta Buseka by bola veľmi pekným symbolom a zvihlo by to aj význam celej konferencie, keby sa na nej mohol zúčastniť. Čo sa týka EMASu, tu by som chcela spomenúť ešte niekoľko maličkostí. Mali by sme jednoducho ísť dobrým príkladom. My sme takisto požiadali, aby sa preverilo, ako to vyzerá s, našim, s našou um, službou Mm, osobných vozidiel, ako vyzeralo to verejné obstarávanie, ako vyzerá e, možné šetrenie CO2 a možno by nebolo zle, keby sme to urobili. Toto nemá byť populistická, populistické opatrenie, ale keď sme by dnes ráno hlasovali tiež o tom, že chceme mať prísnejšie štandardy, tak by sme mali skutočne ísť dobrým príkladom a čo ma zaujíma ako nefajčiara. My všade máme pekné, uh, pekné uh, tabulky, nefajčiare, nefajčiare, žiadny poslanec to nerešpektuje. Nechcem teraz robiť nejaké problémy, ale mali by sme skutočne postupovať konzekventne a dodržiavať naše predpisy, pretože inak budeme nevieryhodní. A na záver moja obľúbená téma voda. Nemám dojem, že by tento parlament skutočne efektívne nakladal z vodou vodou. Ja viem, že v Bruseli je vody dosť, ale Nedávno sme mali tri revízie smernice o vode a o ďalších veciach okolo vody. E, chceli sme sprísniť pravidla, ale v každom prípade to musíme uplatňovať ako prvý my tu v tejto budove. Áno, čo sa týka vody, <laughs> teda vodovodu na toaletách, v Štrásburgu, e, tie majú osobitnú kvalitu, veľa nepomôžu a potrebujú veľa vody, to vieme. Ďakujem, pán predseda. Chcem takisto privítať to, že sa obnovila táto dohoda a myslím si, že výbor bude podporovať zavadzanie EMASu Myslím si, že by sme mali byť vodcovia v tomto zmysle a mali by sme aj poskytnúť tomu politickú podporu. Ja mám len jeden bod. Keď sa zamyslíte napríklad nejaká fabrika automobilov alebo eh, iná veľká, veľké takéto zariadenie, tak eh, základný princíp je manažovanie meraním a e, sú tu motory, e, emisie, využitie zdrojov, e, odpad. Čiže máte vlastne nejakú takú fabriku, e, ktorá hovorí, toto robíme, také sú naše ciele. A ja by som e, vlastne privítal kde by bola taká vhodná lokácia tohto, aby sme potom zobrali e, návštevníkov a ukázali im napríklad v tomto parlamente, aká je prax a boli s dobrým príkladom pre ďalšie parlamenty a pre iné inštitúcie. Ďakujem, Chris Davis. A posledný rečník e, pán Šliter. Ďakujem. Ja som bol vymenovaný za, v poslednom čase za poslanca v tomto výbore a chcem povedať, že v minulosti sme urobili mnoho. Pred desiatimi rokmi sme sa rozhodli, že 5 využitia energie musí byť využitý v, v, z našich zdrojov. Čiže už sme sa o tom rozhodli, ale nepreklopilo sa to do skutočnosti. Prečo sa e, tu používa 8-gramový papier? Stačí 70, 7,5. Takisto aj plastické flaše. Mohli by sme mať e, sklenené, znova použiteľné flaše. Alebo lampy. Myslím si, že e, je <laughs> veľmi náročný, finančne náročné, aby sa niekto vyšplhal a vymenil tam žiarovku. Prečo používame lampy, a teda som žiarovky, kde je ortuť? A e, mali by sme mať možno účinnejšie e, lampy, ktoré, a žiarovky, ktoré vlastne e, budú e, fungovať 6 krát viac ako normálne a tie náklady sa potom e, zhodnotia. A takisto aj počítače. Myslím si, že ja v, no, v mojej kancelárii mám každoročne nový notebook alebo počítač. Toto je problém s manažmentom. Uh, e, viete, Mestská rada v Švédsku uh, môže mať 5 krát viac počítačov, použ- keď použije Eh, istých, eh, istý systém ľahkých klientov. Čiže eh, každý komputer, počítač vlastne v našom úrade je obyčajný terminál a môžete využiť tie staré počítače, môžete ich použiť 10 rokov, pretože je to oveľa ľahšie používať toto. Pretože vlastne tie zmeny programov sú v jedinom počítači keď to tu chceme zmeniť, tak vždy sa musíme obratiť na helpdesk. My uh, by sme mali šetriť energiu a to je jednoduchá vec, o ktorej by som chcel diskutovať. Potom tie automobily. Prečo by sme nemohli mať aspoň na výber, že využijeme menšie automobily? Um, mohli by sme uh, Eh, ich používať eh, aj večer, eh, pretože máme povolené používať ich iba cez deň. Tak to sú vlastne jednoduché návrhy z môjho pohľadu ako poslanca. Ale myslím si, že všetci máme návrhy a naozaj by sa mali potom aj realizovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Už pán predseda, počuli sme tu množstvo návrhov a podnetov. Chris Davis mal dobrý nápad uskutočniť seminár v EMASE, kde by sa mohli všetky tieto podnety, podnety a myšlienky ehm, lepšie preskúmať. Nože, máte slovo predtým, než podpíšeme tú zmluvu. Dobre, ďakujem pekne. Vy ste navrhovali niektoré veľmi dobré veci, napríklad čo sa týka žiaroviek a osvetlenia. Pán generálny tajomník sa spýtal správy, čo máme urobiť, požiadal o 10 najdôležitejších bodov v rámci EMASu. No a jedna z nich bolo vymeniť všetky žiarovky na budúci rok. Bude to stáť 1 hm, až 2 milióny eur. A návratnosť tých peňazí bude, budú 4 roky, takže to nie je vôbec zlé. No a rovnako ešte myšlienka, to je tá sránka pre podnety. Ak sa vy stretnete s generálnym tajomníkom, tak možno nie je potrebné otvárať takúto schránku alebo skrinku, pretože pravdepodobne každý má v týchto záležitostiach určite vynikajúce myšlienky a podnety. My musíme byť otvorení, a robiť všetko, čo je v našich, našich silách. Ak chceme byť lídermi, lídermi v Európe a v podstate na celom svete, tak musíme začať sami od seba. Takže teraz môžeme pristúpiť k podpisu. Ďakujem pekne. Ďakujem za to, že ste prišli a teraz by som vám eh, len povedal, že je tu naša parlamentná televízia. A teda je určite skvelé, že máme, máme túto mediálnu prezenciu. Dobre, poďme podpísať dohodu na druhé obdobie trvania EMASu. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort mit unserer Tagesordnung. Vážené kolegyne a kolegovia, budeme pokračovať s programom rokovania. Dnes aj po našom prezidentovi a generálnom tajomníkovi mám tú čest privítať komisárku pre námorné a záležitosti a rybné hospodárstvo. Áno, samozrejme, že jej prioritným výborom je výbor pre rybné hospodárstvo, samozrejme áno, ale my sme hovorili, že my nechceme žia, prekročiť žiadne kompetencie, ale život, maritímne životné prostredie má s tým dosť veľa dočinenia, takže sme radi, že prišla a veľmi radi si od vás vypočujeme, aké iniciatívy, aké opatrenia chcete iniciovať, aby sa práve v tejto mimoriadne dôležitej oblasti realizovali trvalo udržateľné opatrenia. Práve dnes ráno sme hlasovali o stanovisku k správe o ťažbe ropy a preskum ložisk ropy. A v Štrásburgu sme o tom tiež e, diskutovali v Štrásburgu pred letnou prestávkou. Veľmi ma to tešila táto diskusia, pretože bola veľmi jasná, konze- konzekventná. A e, jasne sa stanovili, e, jasne sa stanovili požiadavky aj rozsahy jednotlivých um, zdrojov. Dobre, rybné hospodárstvo a životné prostredie, to je veľmi komplexná téma, ktorá je úzko vzájomne prepojená, takže dovolte mi ešte raz vás tu srdečne privítať a poprosiť vás, aby ste nám predstavili vaše idei, čo sa týka námorných záležitostí a rybného hospodárstva. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda Lajnen, vážené poslanky, poslanci. Som veľmi rada, že ste ma pozvali na dnešnú rozpravu o eh, reforme spoločnej rybolovnej politiky EÚ. Nepochybne tie otázky, o ktorých hovoríme, sa týkajú rybného hospodárstva. Preto ďakujem za pozvanie a ja by som bola veľmi rada, ak by ste sa zapájali e, do našich e, alebo do mojej činnosti, pretože ja potrebujem vašu podporu a chceme radikálne zmeniť našu rybolovnú politiku na to, aby sme zaručili udržateľnosť našich snách. No a inými slovami by som povedala, že úspechy príslušnej politiky e, si vyžadujú úzkú spoluprácu oddelení pre e, rybné hospodárstvo a životné, spod, e, životné prostredie. A len tak sa nám podarí e, dosiahnuť naše spoločné ciele. Ako som už povedala, tak ja vôbec netajím, že životné prostredie a environmentálne veci sú srdcom a centrom našich reforiem. Potrebujeme reformy, potrebujeme skutočne využívať námornú politiku a je environmentálny pilier, totiž eh, s eh, rámcovú smernicu o námornej stratégii. Ja chcem vytvoriť politiku, ktorá prispieva k cieľom námornej stratégie. No a to znamená, že naša nová politika musí dosiahnuť a udržať eh, dobrý environmentálny štatút námorného prostredia. No a znamená to, že rybolov sa bude vykonávať tak, že stavy rýb, ale rovnako aj cicavcov a vtákov sa budú môcť obnovovať. Takže ryby sa môžu, budú môcť loviť len na udržateľnej úrovni a, a zabráni sa výlovu mláďat. No a rybolov nesmie byť v konflikte s cieľom udržania biodiverzity v súlade s našimi záväzkami z programu Natura 2000. Potrebujeme redukciu alebo dokonca elimináciu uh, takýchto vedľajších výlovkov, pretože si to jednoducho nemôžeme dovoliť. Naša súčasná spoločná rybolovná politika má všetky tieto nedostatky. To sme jasne povedali v našej zelenej knihe. A široká škála aktérov s tým súhlasí. Bohužiaľ, nie všetci. Máme e, neustálu štrukturálnu nadkapacitu a to znamená, e, že sa loví príliš veľa e, rýb. Ďalším problémom je krátkodobé plánovanie, tak ako každoročné, každoročné dohadovanie o kvótach pre výlov rýb. Ja aj tento rok som sa snažila to zmeniť a bola by som veľmi rada, ak by som sa mohla spolahnúť na vašu podporu. Avšak nechápte to zle. Zlyhanie tejto politiky nie je len vinou rady. Ja netvrdím, že treba obviňovať len radu. Myslím, že prístup z hora nadol eh, nedáva dostatočný, dostatočnú zodpovednosť rybolovnému priemyslu ak si vezmeme tieto tri eh, problémy nadmerné kapacity, eh, krátkodobý prístup a prístup eh, z hora nadol a pripočítame k tomu skutočnosť, že niekedy je nedostačná politická vôľa, tak to je správny recept na katastrofu. No a to sa v súčasnosti aj deje. Ako som už povedala pri viacerých príležitostiach, tak v parlamente ako aj inde, súčasná situácia je neudržateľná. Potrebujeme zásadnú reformu spoločnej rybolovnej politiky. Navž, raz a navždy musíme skoncovať s tým presvedčením, že rybolov a ochrana prírody sú nezlučiteľné. No, znamená to, že prístup k ekosystémom budeme musieť lepšie prepojiť so súčasnou reformou spoločnej rybolovnej politiky. No a táto politika bude musieť mať zahrňať oblasti ako, ako ochranu eh, napríklad koralov a iných chránených oblastí. A rovnako treba ochraňovať eh, niektoré druhy živočíšne ako eh, žraloky alebo vtáky. No a budeme využívať nástroj, príslušné nástroje pri určovaní rybolovných oblastí alebo chránených oblastí. Rovnako potrebujeme lepšie integrovať takéto opatrenia do dlhodobých plánov. Dlhodobé plány sú totiž mimoriadne dôležité. Už v podstate môjim zámerom je rozšíriť dlhodobé plánovanie na všetky komerčné druhy rýb alebo rybolov. Tento optimistický tón o našich cieľoch a o našich zámeroch, je však spojený s istým varovaním. A musím to povedať úprimne. Všetky dobré zámery budú len prázdnou škrupinkou, ak sa nezmení naše myslenie. Musíme predchádzať mikromanagementu na politickej úrovni. Potrebujeme zriadiť a sústrediť sa na výsledky a ciele a súčasne ponúkať členským štátom viaceré nástroje implementácie. Potrebujeme systém, kde rybolovný priemysel a iní aktéry budú náležite zapojení do všetkých procesov a tým prevezmú zodpovednosť len tak, môžeme dospieť k zásadnému zlepšeniu. Ešte raz opakujem, chcem ekologickejšie, jednoduchšie, ekologickejšiu, jednoduchšiu, jednoduchšiu a spoločne realizovanú spoločnú rybolovnú politiku. To je našim cieľom. No a to znamená, že budeme musieť stanoviť jasné priority a ciele. Nejaké kontradiktorné ciele budú viesť opätovne len ku krátkodobým, krátkodobému prístupu. Pre mňa osla, osobne sociálna dimenzia politiky je tak dôležitá ako ostatné. A to vám zaručujem. Avšak je to stále to ale. Treba jasne povedať, že, a to musí byť jasné všetkým, že bez e, zdravých ekosystémov a stavov rýb, tak akékoľvek e, sociálne trendy v rámci rybolovu nebudú existovať. Udržateľnosť je jediným spôsobom, ako zabezpečiť prosperitu našim rybárom, a ich rodinám. Takže udržateľnosť je na prvom mieste. Sociálna dimenzia ma teraz privádza k problematike malých rybárov. Často prispievajú k sociálnemu a hospodárskemu blahobytu našich pobrežných oblastí. No a tieto sú veľmi dôležité, ako iste všetci veľmi dobre viete. Takže malé lode vykonávajú rybolovné aktivity, ktoré nezaťažujú životné prostredie až tak veľmi a sú oveľa selektívnejšie ako ostatné eh, časti tej lodnej flotily. No a preto treba zaistiť, že tieto nebudú postihnuté našou reformou. Preto mne skončím, dovolte mi ešte jednu vec. Spoločná rybolovná politika nie je len nejaký malý nedôležitý sektor. Nie. Týka sa to tiež spoločného trhu rybárskych výrobkov, kde viac ako 50% je, tvorí dovoz. Takže 5, viac ako 50, alebo 50% rýb, ktoré konzumujeme, dovážame. No a preto ja chcem podporovať udržateľný rebolov aj za hranicami Európskej únie. Či už nejaká bilaterálne dohody alebo rôznymi inými nástrojmi. No a ja zaistím, že táto externá dimenzia bude jasnou súčasťou reformnej agendy. No a okrem toho, ako ste viete, chcem navrhnúť, navrhnúť fundamentálnu úlohu spoločnej organizácie trhu, aby sme to zosúladili so základnými cieľmi a princípmi reformovanej spoločnej rybolovnej politiky. Potrebujeme zaistiť, iba spotrebiteľom, že ryby, ktoré kupujú, sú zo udržateľných a zdravých zdrojov a treba nájsť tiež náležitý spôsob ich označovania. A na záver som si nechala jeden veľmi dôležitý bod. A je to spolurozhodovanie. Táto reforma bude prvou reformou v histórii EÚ, o ktorej budete rozhodovať spoločne s radou. No a tým, že ste ma dnes pozvali, tak ste už preukázali vašu aktívnu participáciu v reformnom procese na CFP. Nuž a budem úprimná, budem potrebovať vašu pomoc, keď sa dostaneme do procesu diskusie a rokovaní na to, aby sme presadili skutočnú reformu. Znie príliš veľa hlasov, ktoré si myslia, že sa reforma dá zrealizovať len nejakými malými zmenami. Ja tieto hlasy neustále zaznievajú. Avšak ja som presvedčená, že ak budeme takto postupovať, tak to nebude dosť. No a preto ja budem potrebovať vašu, vaše zapojenie do realizácie našej politiky a reforiem. Ja no, skutočne srdečne vyzývam, aby ste sa aj naďalej aktívne zapájali do reformného procesu a teším sa na ďalšie prehlbovanie našej spolupráce v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch. Ďakujem pekne, pán predseda. No, pani komisárka Damena Kijová, skutočne veľmi pekne vám ďakujem za túto jasnú, stručnú, výstižnú prezentáciu vašej politiky. Myslím, že ste tým nikoho nesklamali. Bolo to po vašom vystúpení na plenárnom zasadnutí o, o prístupe k ekosystémom. No a to si my ste želáme a podporujeme to. Vy nás žiadate o podporu. No a preto že myslím, že teraz veľmi rada zodpoviete na otázky a príspevky našich poslancov. No a ako prvý dostáva slovo náš koordinátor Richard Sejber. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel tiež poďakovať pani komisárke za jej prezentáciu. Myslím, že náš výbor iste podporí vaše snahy o reformu spoločnej rybolovnej politiky, hlavne čo sa týka udržateľnosti. Všetci vieme, že nadmerný rybolov je veľkým problémom a treba vytvoriť a nastoliť rovnováhu v európskych vodách. Ja som bol na Islande a mal som dojem, pomerne podobný eh, z ich výsledkov a z výsledkov ich rybolovnej politiky. No a môj záver, môj záver bol taký, že potrebujeme jednoduchú politiku eh, s veľmi silnou samokontrolou a sankciami. Čím komplikovanejšie to je, tak tým komplikovanejšia je kontrola a overovanie. Takže e, váš prístup, jednoduchá, kontrolovateľná politika s jasnými sankciami tento prístup je správny a potom e, budeme môcť zaistiť udržateľnosť v sektore rybného hospodárstva. Čo sa týka Natúry 2000 a biodiverzity, všetci vieme, že biodiverzita sa stráca a tiež vieme, že len 10 oblastí v rámci programu Natura 2000, 2000 sú, uh, uh, tvoria nejaké vodné oblasti. My potrebujeme e, vašu pomoc, potrebujeme e, lepšie definovať chránené e, zóny na to, aby sme zaistili lepšie výsledky. To by sme skutočne privítali. Ďakujem. Ďakujem pekne, Richard Zeber. A teraz Kryton Arzenis. Dobrý deň. Mm. Vítam vás, pani komisárka. To, čo ste povedali, s tým úplne súhlasím. Ja by som sa chcel spýtať dve špecifické otázky. Uh, vidíme v mnohých textoch komisie, že sa zohľadňujú extrémne scenáre, uh, napríklad čo sa týka socioekonomických dopadov a tu máme na to odpovede. Uh, ale tu potom nemáme presný rámec, čo sa týka zmien dopadov a takisto aj likvidácie. Takže ja chcem e, sa spýtať, čo sa týka zákazu rybolovu. Ako si predstavujete vy túto situáciu v prípade tuniaka? Potom veľmi nás zaujíma Eh, rybolovná politika, hm, tak ako sa vykryštalizuje v jeseni a potom v oblasti rybolovnej politiky. V prípade budúcich dohod eh, chcete prijať to, čo uvedol parlament v nedávnom uznesení, čiže že budú dohody o rybolove s tretími krajinami iba vtedy, ak bude jasné, že Um, miestna populácia bude mať k, do dispozície dosť týchto rybolovných zdrojov. Ďakujem, Chris Davis. Thank you, Commissioner, and thank you very much for your... Ďakujem, pani komisárka, a ďakujem za vaše úvodné slova, ktoré sme uh, privítali. Myslím si, že som to povedal už predtým. Uh, vy máte veľmi dôležitú funkciu v komisiu a keď sa e, pozriete na svoj mandát e, za niekoľko rokov, čo bolo urobené v Európe, dúfam, že bude urobená úspešná reforma. A to bude naozaj veľmi dôležitý cieľ. Mám pár otázok. Myslím si, že ste na to už odpovedali, ale stále sa hovorí o tom, že znižujete vaše ambície, pretože sme vo fáze politického tlaku. Je to veľmi náročné. Povedali ste, že chcete e, dôležiť podstatnú reformu a e, možno E, čelíte veľkým ťažkostiam. O tom som presvedčený, ale rád by som si vypočul vaše komentáre. Po druhé, ja som e, tú tému rybolovných stavov pochopil tak, že spoločná rybolovná politika je taká, že e, sa tie stavy majú udržovať stabilné, ale tá úroveň je vlastne oveľa nižšia ako mm, taká úroveň, ktorá by sa sama obnovovala. Čiže toto je e, situácia, kde máme maximálny trval udržateľný výnos a e, bude to dobré pre rybárov, ale žiť svoje rybolovné úsilie, ako viete. Takže musíme predsa ešte viac zredukovať e, tú, ten rybolov, lebo potom sa budeme točiť v blúdnom kruhu. Toto je politická otázka. Budete mať dosť politickej podpory, keď ste hovorili na rade. Akú politickú podporu majú tie e, zmeny, ktoré navrhujete? Najprv, akú podporu máte z komisie a od predsedu? pretože vaša úloha je naozaj dôležitá. A po, druhá, po druhé, chcem sa spýtať, že, e, či je v rade dosť hlasov, ktoré uznávajú, že potrebujeme dlhodobné zmeny, alebo znova vlastne zredukujete to úsilie e, na e, ten krátkodobý princíp? Tough questions. To sú naozaj ťažké otázky, na ktoré bude potrebné vyčerpávajúco odpovedať. Sandrine Belie má slovo. Merci. Euh. Ďakujem, pani Dmanaki. Rada by som vás, vám poďakovala, že ste dnes medzi nás prišli a chcem vám poďakovať za vašu odvážnu pozíciu ohľadom červeného tuniaka minulý mesiac. A chceme vám znova poďakovať za to, ako sa angažujete v oblasti kvót pre zvlášť ohrozené druhy. Naši kolegovia to už spomenuli, bola odhlasovaná správa o biodiverzite a parlament uznal že zlyhala európska stratégia pre podporu biodiverzity, ale parlament aj podporil dôležitú úlohu spoločnej rybolovnej politiky v tejto oblasti. Hm, na mo- mor, hm, diverzita morí je teraz ohrozená. 88 stavov rýb sú ohrozené a je tu vysoké riziko, že tieto stavy sa nikdy nedostanú na svoje pôvodný, mm, na to pôvodné číslo a potom to ohrozí e, celé um, obyvateľstvo na južnej, plan- na južnej strane planety. Uh, naša politika riadenia rybolovných zdrojov je veľmi dôležitá. Uh, Pani komisárka, chcem vás ubezpečiť, že vás naozaj podporujem v tom, aby reforma spoločnej rybolovnej politiky zabezpečila obnovenie a ochranu e, e, druhov. A dnes sa chcem spýtať, v akom sme stave, v akej sme situácii a či by ste mohli jasnejšie um, hovoriť o svojich záväzkoch, najmä ochrana biodiverzity, ktorá je začlenená v budúcej politiky pre biodiverzitu a aké nástroje e, chceme použiť pre obnovenie tejto biodiverzity v tejto politike. Ďakujem. Gerben Jarben Gerdy. Thank you, Chairman. Um, I also want to Ďakujem pekne, pán predseda. Ja tiež chcem poďakovať komisárke za to, že prišla a že podporuje naše snahy o udržateľnú eh, politiku rybolovu. Keď eh, hovorím s ľuďmi o Európe, tak často sa stiažujú na to, že Európsky parlament musí neustále cestovať a presúvať sa do Štrásburgu a myslia, že to je najväčší nedostatok Európy. No a ja tvrdím vždy, že vy ste ešte asi nevideli európsku politiku rybolovu. No a toto je skutočne, myslím to vážne. E, pre mňa to je vec, ako, ako by Európa nemala ísť. A musím povedať, že vy ste nám v podstate povedali rovnakú vec. A vy ste sa stiažovali na radu, ale potom povedali ste, že netreba, nes, nesmieme obviňovať len radu. Ja sa teším na vaše budúce návrhy o budúcnosti e, politiky rybného hospodárstva, čiže nebudem zachádzať do detailov. Mám jednu otázku, ktorá sa týka problému toho prístupu z hora nadol a k tomu, že treba to viac regionalizovať. Ja keď sa pozriem na to, ako teraz funguje spoločná politika rybolovu a členské štáty, ktoré zodpovedajú za, za implementáciu, a niektoré z nich nie sú veľmi prísne, tak ako viete, či to bude fungovať, keď to bude ešte regionálnejšie ako národnejšie, ako národné. Takže tu vidím aj veľký problém. Nuž, a mám dve ďalšie detálnejšie otázky o červenom tuniakovi. Ja som bol na konferencii CITES v Dohe, no a zistil som, že Európa e, konečne mala názor, s ktorým som súhlasil, ale že Japonsko to trochu blokovalo a Japonsko povedalo zvyšku sveta, že nie CITES by som mal zaoberať tuniakom, ale, ale ICAT. No a moja otázka je teraz taká, či ste, ste presvedčená, či budete presadzovať vy rada nulové kvóty a po druhé, či ste ochotná hovoriť o chránených oblastiach e, tu nejakou, hlavne počas e, obdobia rozmnožovania. No a ďalej ten systém platieb, ktorý sa predsazoval predtým, že keď použijete jeden systém v jednom roku a druhý systém v druhom roku. Takže v roku 2007, keď kvóty boli zrušené, tak ICAT povedal, že na dve roky e, odloží alebo nebude rokovať o tom systéme. Takže moje obavy sú také, že budeme mať podobný, o niečo podobné sa stane aj v novembri. No a dúfam, že takto nebude. A dúfam, že mal tomu istíte. Ďakujem pekne. Ak chcete, tak môžete teraz odpovedať, nech sa páči. Ja by som chcela všetkým poďakovať, pretože tie eh, príspevky boli jasné. Najskôr by som chcela povedať, že aj ja mám veľké očakávania od našich snách na túto reformu a nie preto, že ja sama som ambiciozna, alebo že by som niečo vedela lepšie ako vy alebo niekto iný, ale je to kvôli tomu, že čas, teraz je pravý čas. Ak zmeškáme túto príležitosť, tak e, rybolov nebude mať budúcnosť. A skutočne som o tom presvedčená. No a preto sa snažíme na nejaké formálne zhodnotenie e, súčasnej situácie. A my sme tiež zadali veľmi formálnu štúdiu a e, doporovú štúdiu o súčasnej politiky, politike nemáme teraz ešte všetky výsledky o budúcnosti, ale máme výsledky pre našu súčasnú politiku. Takže išla som na radu a rovnako som išla na komisiu, pretože niekto sa tu pýtal na politickú podporu. Ja som išla na komisiu s týmito skutočnosťami a s týmito hodnoteniami. No, no a tam sa jasne povedal, že ak budeme takto pokračovať v súčasnej politike, tak o 10 rokov v roku 2012 len 6 alebo 8 ľudí zdravov bude zdravých. A to je formálne hodnotenie komisie. Nie je to nejaké oznámenie mimovládnej organizácie alebo niekoho iného. Je to skutočne formálne, formálne dopadové hodnotenie komisie, takže my sme o tom trochu hovorili. No a rozhodlo sa, že ma podporia e, v tej radikálnej reforme. Takže teraz je ten správny čas na to, aby sme to urobili. Avšak, a teraz budem veľmi úprimná, komisia predloží návrh, no a ja môžem teraz priamo povedať, že môj návrh bude veľmi ambiciózny. E, samozrejme, vy rada dostanete môj návrh. Tak rada ako aj parlament. No a ja predložím návrh na plenárnom zasadnutí a nielen na výbore. Budeme musieť o tom hovoriť so všetkými poslancami a budeme potrebovať podporu aj iných eh, poslancov, ale výbor pre životné prostredie bude mať silné slovo a preto žiadam vašu podporu. Takže návrh bude iste veľmi ambiciozný. Nebude to, ako to povedáte, eh, nejaký najmenší spoločný menovateľ, všetkých návrhov, ktoré som dostala, ale potom budem musieť ísť na radu a tam budem musieť rokovať. To je jasné a musím povedať, že pretože to bola iná otázka o situácii na rade, úprimne povedané, nemyslím, že mám nejak veľa spojencov. Nemám veľa spojencov, čo sa týka udržateľnosti. A to samozrejme hovorím o vládach už problém je, že situácia je taká, že vlády zastupujú ministri pre rybolov a niekedy, a to treba povedať, že v niektorých prípadoch ministri pre rybolov sú tiež ministri životného hospodárstva, dokonca aj vtedy, tí ministri to nepodporujú, nepodporujú nejakú skutočnú environmentálnu zmenu. Ale eh, keď sú tam len ministri pre rybolov, tak situácia je dokonca horšia. A si viete predstaviť, pretože oni musia chrániť svoje vlastné záujmy. A ja eh, sa nestiažujem na radu. Nechcela by som obviňovať len radu, to, čo som už povedala, a chcela by som to zopakovať, že toto je spoločný prístup spoločný inštitucionálny prístup. Na no, ten prístup bol taký, že musíme podporovať eh, veľké, veľké flotily, silné veľké lodi, lodi a tak ďalej. No a potom my platíme za to, aby tie ryby eh, hádzali náspäť do mora. No a taká to bola naša politika. Takže čo môžem vlastne čakať od rady? Od rady nečakám, nič v decembri tam pôjdu a ja budem tiež tu veľmi otvorená. Ja tam pôjdem a predložím niektoré návrhy na kvóty do ďalších rokov a budem sa držať vedeckých dôkazov. Už som to povedala stokrát. A však nikto mi neverí. Nikto mi neverí, dokonca ani teraz. 20 dní pred zasadnutím rady. Myslia si, že potom to bude to, to dohadovanie dajte mi 100, kil, 100 tónov, 100 tón tresky a ja vám dám 100 tón haringov. Takže to, takto sa jednoducho nedá pokračovať. No, tu potrebujem vašu podporu. Ja tak chcem ísť v novembri, decembri, keď budeme rozhodovať o nadchádzajúcich rokoch a kvótach a dať tam jasný signál. Poviem, že toto je tak, veci mi dávajú takéto limity, môžem ísť až na skutočne hranice, avšak nemôžeme už ďalej ignorovať vedecké rady a dôkazy. Už v minulosti to tak bolo. A ja vám môžem uvieť konkrétne príklady o niektorých eh, druhoch, kedy vedecké dôkazy boli také, že bolo tam 10 tisíc tón a my sme to zvýšili až na 20 tisíc tón. No a niektorí ministri tvrdia, že oni sú za životné prostredie, no ale neskôr e, žiadajú čoraz väčšie, vyššie kvóty. Takže samozrejme ja musím e, im odolávať, ja viem, neobvinujem nikoho iného. Ja však chcem, aby ste pochopili, že potrebujem podporu, pretože rada nemá rada radikálne zmeny. Nechcem ich obviňovať, ale takto už veľmi dlho postupujeme. No a rovnako musím úprimne povedať, že ja som si uvedomila, že komisia sa dvakrát snažila o reformu. Toto nie je, ako to povedať, nejaká nová myšlienka. Nie, komisia sa už dva razy snala, snažila o podobnú reformu. Takže treba byť opatrný. Musíme rokovať, ale tiež nesmieme zapredať svoju dušu. Tak a teraz tým konkrétnym otázkam. Červený tuniak. Bolo to veľmi sklamaním, veľkým všetko. A prišli Japonci a všetkým nám povedali, že my sme veľmocou, máme peniaze a teda. Takže teraz máme len IKAT. Nič iné. Možno do ďalšieho zasadnutia CITESu. Teraz sa Môžeme postupovať jedne tak, že všetkých na ikate presvedčíme a teraz vám nemôžem povedať nič viac o konkrétnych kvótach, pretože e, zatiaľ nemám konkrétne výsledky. Keď ich dostanem, tak hneď poviem, že pôjdem na ICAT a budeme musieť dodržať e, vedecké dôkazy. Ak znížime kvoty, tak to, to bude. No a keď... Rovnako sa to týka veľmi prísne všetkých ohrozených druhov. Musíme si uvedomiť, ktoré sú to a potrebujeme pre nich dlhodobé plány. plány. Dlhodobé plánovanie je veľmi dôležité a je to jediný, jediný spôsob, ako presvedčiť členské štáty na spoluprácu, pretože je tu veľká umrtnosť rýb. Ja by som samozrejme bola rada, keby sme mali lepšiu situáciu a potom im potrebujeme dať čas na to, aby dokázali splniť ciele. To iste nebude ľahké, čo sa týka červeného tuniaka, tak v novembri zasadne rada IKATu. My sme veľmi dobre informovaní. Tam sa budeme zaoberať systémom pladieb. Nepáči sa mi to, ale uvidíme, ako, čo to prinesie. No a ďalej môžeme ešte povedať, že ideme tam s veľmi ambicióznym návrhom, ale rovnako musíme presvedčiť ostatných. Ale rovnako by som chcela povedať o niečom inom. Hovoríme o Červenom Tuniakovi, je tu veľká publicita v EÚ, ale veľmi málo sa hovorí o v stredomorských krajinách. Napríklad je to Turecko, Líbia, Tunisko a my môžeme presvedčiť len tak, že presvedčíme aj keď a tým zaručíme dodržiavanie. A to nie je jednoduché. Budú sa týždeniem do Turecka, aby som presvedčila turecké orgány o spolupráci. Uvidíme, čo sa stane. No už musíme byť úspešní a snažiť sa, čo sa týka našej koordinácie. A toto je len návrh, pán predseda. Uvidíme. My môžeme spolupracovať na to, aby sme špeciálnym plánovaním definovali niektoré oblasti, v každom členskom štáte, v každom členskom štáte musíme definovať oblasti, ktoré budeme ochraňovať z mnohých dôvodov. A to je nástroj, ktorý môžeme použiť a potreba presvedčiť členské štáty, že to pomôže, pretože je náročné rovnako kontrolovať systém kvót. Máme výlov a ostatné veci. Je to komplikovaný systém. Ale ak zavrieme tie oblasti napríklad na jednu alebo dve sezóny, tak potom dospieme ku konkrétnym výsledkom, pretože je veľmi jednoduché to kontrolovať. Uzavrená oblast je jednoduchá. Tak, aby tam nikto nešiel a nelovil ryby. Takže takto môžeme presvedčiť vlády o tom, že musia pokračovať oni budú môcť definovať tej oblasti a potom môžeme stanoviť oblasti na stanovenie kritérií. No a čo sa týka realizácie a plnenia, no chcela by som povedať, že plnenie je skutočne mimoriadne dôležité, pretože tá politika je skutočne komplexná, tak ako to už zaznelo. Budeme sa snažiť o lepšiu implementáciu. Máme nové nástroje, nástroje príslušné nariadenie dáva komisii možnosti sankcií, takže to je nový nástroj, ktorý budeme mať od 1. januára a ja ho budem aj používať. To je niečo nové a rovnako um, sa dá povedať, že regionalizácia je namierená na zodpovednosť sektora a regióna. No a ako iste veľmi dobre vieme, tak regióny môžu zorganizovať svoje plnenie lepšie, pretože vedia, čo sa deje. Ak je tu malá oblasť, tak orgány vedia, čo sa tam deje. Ak, samozrejme, ak sú ochotní, tak môžu zaistiť pre nás to plnenie. No a takto sa zamýšľame nad regionalizáciou. No a posledná odpoveď o partnerských dohodách pre rybolov. To je aspektom našej vonka, externej zahraničnej politiky. Ako som už povedala, my musíme šíriť naše hodnoty všade na svete, pretože veľa rýb sa dováža a my musíme presvedčiť iné krajiny, ktoré k nám dovážajú ryby, že musia ryby loviť udržateľným spôsobom a rovnako potrebujeme označenie pre dovozy, nielen pre našich rybarov. A o tom budem musieť hovoriť s pánom de Guchtom, s komisárom pre obchod. Ja dúfam, že sa mi podarí presvedčiť ich v spoločnej iniciatíve. Ale rovnako sa tým dostávam k partnerským dohodám o rybolove, takže my skutočne chceme, aby to bolo aj pre prebytky v tých eh, rybolovných oblastiach. A rovnako sú to veľké problémy s miestnym obyvateľstvom. Možno viete, Jeden z jedna z najväčších dôhod, dohôd, druhá najväčšia dohoda je s Marokom. A táto dohoda má protokol, ktorý vyprší, ktorá platnosť vyprší e, koncom januára. A doteraz ja som prijal iniciatívu, aby sme to obnovili, pretože marocká vláda ne spolupracuje, neposkytuje všetky údaje o ľuďoch zo zaprednej časti Maroka, takže by sme chceli, aby sa táto situácia čo najrychlejšie vyriešila. Ja som im dala eh, určitý, určitú lehotu a môj návrh, konkrétny návrh, predložím na výbore pre rybolov a to do dvoch týždňov, nebo dva týždne pretože doteraz nie sme veľmi spokojní. No a to musím povedať, aby som vás uistila, že nenecháme tú situáciu len tak, a snažíme sa to zmeniť a dúfam, že v rámci reformy našej politiky budeme mať novú kapitolu. Kapitolu, ktorá zaistí ľudské práva v krajinách, kde lovíme ryby a rovnako dobré plnenie lovíme a správne využitie našich prostriedkov, ktoré sú skutočne vysoké. Ďakujem pekne. Je veľmi zaujímavé zistiť, koľko aspektov má táto politika v aké sektory zasahuje. Skutočne fascinujúce počúvať vaše odpovede. Dobre, je tu viacej žiadosti o slovo. Takmer každý sa chce zapojiť. Je tu veľká, veľký záujem. Žil Paňo, každý približne 2-3 minúty. Nech sa páči. Takže budem hovoriť veľmi stručne. Ja som vám chcel položiť otázku hľadom Maroka. Práve ste o tom hovorili, Hovorí sa o tom, že by sa mala obnoviť dohoda o rybolove s Marokom, pretože táto dohoda vyprší v januári 2011. A počas schôdze, ktorá sa konala v júli, ste povedali, že sa rozhodnete ohľadom tohto. A teraz máme koniec septembra. Tak eh, som sa chcel spýtať, v akom je to stave pretože 28. septembra je práve dnes a vtedy nám, ste nám povedali, že sa za dva týždne rozhodnete. Ja uh, sa v sobotu stretnem s marockým ministrom pre kultúru a s ministrom pre rybolov. Je to osobné stretnutie, ale môže mať aj politické, uh, politickú nuansu. Uh, ak chcete, ja sa pokúsim pomôcť vám aj počas e, tohto stretnutia, aby som mu odovzdal isté informácie alebo isté posolstvo, pretože pred chvíľou ste povedali, že ste mali teda urobiť rozhodnutie o dva týždne. Ešte máme iné otázky, hovorí pán predseda. Mm, viete, náš e, kolega má zvláštne vzťahy s Marokom, pretože má marockú manželku. Nech sa páči. Ďakujem pani komisárka, za túto prezentáciu. Ja mám veľmi špecifickú otázku. Na začiatku septembra Európska komisia prišla s návrhom, aby sa zvyšili kvóty tresky, ktorá sa loví v Baltskom mori. A rozhodnutie sa zakladalo na vedeckých dôkazov, ale, ale Baltské more je veľmi znečistené. E, plankton sa blíži k vyhnutiu a plankton predsa ryby potrebujú. E, ryby sú stále menšie a menšie a kvóty sú prekračované, keď sa pozrieme na číselné údaje. E, keď ste bolo rozhodnutie urobené, vy ste vzali do úvahy vedecké dôkazy. Keď hovoríme o znečisťovaní. Viem, že členské štáty musia urobiť e, svoju domácu úlohu, ale Európska komisia tiež by mala prísť s návrhmi, aby sa zreformovala táto politika, pretože vody v našich moriach sú znečistené a sú, existujú naozaj veľké obavy ohľadom kvality našich rýb. Ďakujem, nech sa páči, François má slovo. Ďakujem, pán predseda. Pani komisárka, povedali ste mnoho zaujímavých vecí. Ja by som sa chcela vrátiť len k tomu, že dochádza k nadmernému e, rybolovu, pretože nikto nerešpektuje kvóta. A takisto má, je európska pomoc, európske dotácie na, ktoré neslúži na to, aby sa podporila trvalo udržateľná flotila, ale taká flotila, ktorá nedodržiava záväzky v oblasti životného prostredia. Máme naozaj veľké ťažkosti. A keď hovoríme o tom, že treba ochraňovať biodiverzitu a jednotlivé druhy, chcem povedať, že e, zmizlo 10 tisíc zamestnaneckých miest a ďalšie 10 tisíc sú ohrození podstatné. Ja by som chcela upozorniť aj na uh, tento aspekt. Povedali ste, že treba chrániť aj um, vlastne príbrežnú alebo nábrežnú flotilu. To je naozaj veľmi dôležité pre naše pobrežia. My sme počas desiatok rokov videli, ach, aká aký veľký rozdiel je medzi tzv. remeselným pobrežným rybolovom a priemyselným rybolovom. A e, tí e, domáci rybári majú často pocit, že sú obetovaní v prospech tohto e, priemyselného rybolovu. Keď hovoríme o trvalo udržateľnom rozvoji, rozvoji, musíme myslieť na týchto ľudí. A chcela som sa spýtať, čo chcete robiť preto, aby ste podporovali túto, tento pobrežný rybolov. A potom, aká úloha je, má, akú úlohu má akvakultúra. Nemôže to byť všeliek na to, ktorý vlastne nahradí všetky tie vyhnuté druhy, ale dochádza aj k zneužitiu v realizácii akvakultúry. Sú tu problémy sanitárneho typu, problémy riadenia tejto akvakultúry. Takže naozaj by som rada vedela, čo si myslíte o environmentálnom dopade akvakultúry v tejto oblasti. A keď sme hovorili o vzťahoch s tretimi krajinami, chcem sa spýtať, čo môžeme robiť, aby naši rybári neboli obetovaní v prospech iných. Ďakujem, François. Grostet, Marita Úskok má slovo. Eh, Ďakujem. Pani komisárke, toto je pre nás veľmi dôležitá téma. Ehm, sme veľmi radi, že sme si vypočuli váš mm, opis skutočnosti, ako vyzerajú aktéry v rybolove ale je smutné, že e, títo aktéry vlastne ignorujú tieto katastrofy. My tu v tomto výbore to môžeme potvrdiť, pretože aj ohľadom klimatických zmien máme veľmi veľa tém na stole. A mnoho aktívnych politikov jednoducho popierajú um, tieto fakty, popierajú fakty na stole. A toto je výzva, ktorej čelíme aj keď pred nami je katastrofa, tak e, niektorí ľudia popierajú, že to existujú. Všetky otázky, ktoré som chcela položiť, už boli zodpovedané, ale som veľmi rada, že ste povedali, že sa snažíte o všeobecnú reformu. Baltské more nie je také veľké ako iné moria v oblasti Európskej únie. Ale moja kolegyňa správne povedala, že v Baltskom mori sa deje katastrofa. Je, bude to vlastne um, more, ktoré je narušené a um, je dobre, že Baltské more ste zahrnuli do svojho všeobecného návrhu. A pot, potvrdili sme to, čo už povedali ostatní na konci dňa vlastne hovoríme tu o ľudoch, ktorí vykonávali rybolov možno aj tisíc rokov z generácie na generáciu a tie, títo ľudia zrazu strátili e, svoje zamestnanie. A to sa deje, my stále stretávame menej ľudí, ktorí žijú z rybolovu. A musíme si položiť otázku, aké možnosti k našej dispozícii máme, aby sme zabezpečili týchto ľudí, ktorí si musia nájsť nejakú novú činnosť. Ak chcú ďalej bývať v tej pobrežnej oblasti, aké, eh, aké živobytie im zaobstarať, aké návrhy máme k dispozícii. Ďakujem. Elizabeta Cardini. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pani eh, komisárke. Ja som si veľmi pozorne vypočula vaše vystúpenie. My Taliani máme mnoho kilometrov pobrežia, mnoho eh, ľudí, ktorí žijú z tejto naozaj prastarej činnosti. Keď hovoríme o tom červenom tuniakovi, chcem sa spýtať, či niečo predpokladáme aj pre tzv. Tak, mm, pre tzv. loviska tuniakov, ktoré majú stále miesto. Je to staročná tradícia a e, majú vlastne mm, také charakteristiky, ktoré nenarušujú životné prostredie. E, mne sa páči tento prístup, že my vlastne začleníme e, tie kvóty do eko, e, ekologického prístupu. Tým pádom bude mať účinnejšie nástroje. Ako vy ste počiarkli, ja som e, myslela na ten prístup z hora dole. A niekedy tento prístup bol naozaj dôvodom toho, že sa problém nevyriešil, pretože je to neprispôsobený nástroj, ktorý má riešiť tento problém. Takže ja by som rada pochopila, či už vieme, keď, kedy budú schválené niektoré plány pre obnovy z tých druhov, ktoré, ktorých stavy sú príliš vyťažené. Potom by som si rada vypočula niečo o problémoch flotíl, pretože v súčasnom stave je to tak, že e, opatrenia, ktoré regulujú verejné dotácie pre likvidáciu e, plavidiel, tak tie nerobia rozdiel medzi remeselným rybolovom alebo malým rybolovom. E, v Taliansku to predstavuje 80 flotily a medzi priemyselnými flotilami. vieme, že tu sa naozaj vytvárajú veľký tlak na spoločenstvo rybárov. Takisto veľmi pozitívne príjmam to, že sa bude reorganizovať um, spoločný trh. Vy ste hovorili o hlavnom údaji a to etikety, označenia. Um, je tu veľmi ťažký problém ceny prvého predaja a takisto aj dovoz tretich krajín, ktorí majú také nízke um, dovozné prírážky, že um, ničia produktivitu našich rybárov. A potom by som chcela ešte nejakú informáciu ohľadom budúceho financovania. Vy ste povedali, že budú isté pravidlá vieme, že už sú pravidlá, že sa teda s, um, odoberú finančné prostriedky tým, ktoré, tým krajinám, ktoré nerešpektujú pravidlá. Ja by som chcela vedieť, do akej miery sa vlastne udrží podpora rýbolovu. Ďakujem. Molte grazie. Satuhasi. Ďakujem. Hatuhasi. Ďakujem. A e, ďakujem pani komisárke, že prišla a že veľmi jasne sa vyjadrila. Ja by som chcela nadviazať na e, tú istú tému, o ktorej hovorila pani Morkunajte. E, prílišný výlov v Balckom mori. Um, prílišný výlov sa týka aj Stredozemného mora, ale e, prekračovanie kvót v Baltskom mori predstavuje špe špeciálne problémy. E, Tý ohrozený je losos a to znamená, že budú menšie možnosti príjmov a menšie možnosti obchodu pre spoločenstva, ktoré sa nachádzajú pri riekach, čiže e, pri tých riekach, kde tieto ryby e, idú klásť vajíčka. A e, ide tu o rieku Tornorjoki, toto je najväčšia rieka, a tam sú ľudia veľmi nešťastní, pretože v Bátskom mori sa prekračujú kvoty výlovu lososa. Bolo vypočítané, že ekonomická hodnota pre spoločnosť ako celok, teda v prípade tej ryby, ktorá ide hore, e, to, ktorá sa plaví hore tou riekou, je stokrát vyššia ako ryba, ktorá sa vylovuje v mori. A potom ďalší problém, prekračovanie kvót v Balckom mori, je faktom, že Baltské more je najzne, jedno z najnečistenejších miest v Balck, na svete. A veľké predatorské ryby sú časťou tohto problému, pretože neexistujú vlastne dosť veľkí predatóri, pre ryby ako haring. Tie potom populačne explodujú a prírodný plankton klesá príliš nízko. A potom to je viditeľné aj na, um, na um, hladine Balckého mora sú to vlastne toxické uh, riasy a je to naozaj nepríjemné. Tak chcem sa spýtať, aké plány máte, ako riešiť tento špeciálny problém prekračovania kvót rybolovu v Balckom mori. Ďakujem. Julie Dieling. Thank you, Chairman. Ďakujem, pán predseda. Pani komisárka, viem, že vy ste to už naznačili vo vašich úvodných slovách o preverenie malého rybárstva. Mňa by zaujímalo, či by ste nám mohli trochu bližšie objasniť, ako to prebieha a aké sú vyhliadky pre ten diferenciovaný režim týchto lodí, pretože myslím, že to je veľmi dôležité, hlavne čo sa týka toho tradičného pobrežného rybolovu, ako už povedali viacerí. No a moja ďalšia otázka. sa týka problému britských rybálov s makrelami Islandia a Ferských ostrovoch. No, skutočne to sa sústredí na problémy zahraničných dohôd a na to, ako ich partnerov, aby im dodržiavali kvóty. No a tie problémy, ktoré teraz máme s Islandom a Fárskými ostrov, ostrovami, na to, aby obmedzili eh, svoje svoj lov, rybolov môžete nám nejak zaistiť, že v budúcej, v tej novej politike, budete alebo stanovíte nové pravidlá a nejaký spôsob, ako tieto pravidlá, ako do, dohliadať na ich dodržiavanie. Ďakujem. Ďakujem. Teorogi, Teodoris Kulakakis. Ευχαριστούμε πολύ Ďakujem za túto prezentáciu. Bola veľmi podrobná. Ja by som chcel spomenúť tri otázky alebo tri body. Prvý bod. E, pobrežný rybolov a priemyselný rybolov. O tom už hovorila pani poslankyňa Saty. A potom, keď hovoríme o riekách, by chcel by som hovoriť o turistických oblastiach. Pozrime sa na faktickú situáciu vidíme, že, tie, že ryby, ktoré sú vylovené v rámci pobrežného príbolovu, má oveľa vyššiu hodnotu a preto musíme nájsť spôsob, ako ochraňovať pobrežných rybolov pred priemyselným rybolovom. A to preto, pretože ryby nie sú niečo, čo je nevyčerpateľné. Nič nie je nevyčerpateľné, ani vzduch. Zkrátka, je to niečo, čo sa dá vyčerpať. A kto prekračuje kvoty, tak robí to na, účet budúcej generácie. A potom jedna z veľkých obav, s, ktorým, s, s ktorými sme konfrontovaní, je využitie antibiotík v akvakultúre pretože prílišné využitie antibiotík v sebe obsahuje oveľa väčšie nebezpečenstva. To vidíme v nemocietniciach. Je mnoho oblastí a sektorov mimo ľudského zdravia, kde sa naozaj veľmi využívajú antibiotíka. Mm, akvakultúra tam je ťažké vlastne podávať jednotlivým rybám antibiotika a preto sa do vody hádžu obrovské kvanta antibiotík. No a tretia otázka e, sa týka tej tendencie, že sa deštruuje organizáciu ja kontroly a uplatňovanie, dodržiavanie normatívy. Takže mám isté pochybnosti ohľadom toho faktu, že priamy prechod eh, k novému systému je eh, lepší. Eh, sú tu oveľa väčšie dopady ohľadom toho, kto loví ryby a potom malé dopady, keď to porovnáme s tými, ktorí sa zaoberajú životným prostredím. Európe sú veľké, veľké mestské centrá a nezaujímajú sa, nezaujímajú sa o ekológiu. Čiže toto sú otázky, ktoré chceme spomenúť. Sí, grazie, presidente. E... Ďakujem, pán predseda, hovorí pán Bossi. E, toto je, nie je ľahká téma. Ja by som hovoril radšej o kvótach a nie vlastne. Radšej teda by som hovoril o tých, ktorí žijú e, z tejto aktivity, ktorí môžu byť poškodení. E, vy viete, čo sa e, deje vtedy, keď príde náklad všetkých možných typov rýb, veľké, malé ryby. A viete, že 90% malých rýb musí byť hodená znova do vody ale uh, už tie ryby sú mŕtvé, pretože uh, sú, mm, sú potlačené, uh, stlačia ich tie sieti a potom vlastne je tam rozdiel v tlaku tých niekoľko stoviek metrov. Takže čo vlastne chceme robiť? Chceme nájsť systém, ako e, vlastne vybrať tú lepšiu rybu, lebo chytíme veľkú rybu, ale aj tak vyhodíme tie malé. Čiže toto nerieši problém. A prečo by sme nemali nastojiť vo vzťahoch s našimi susedskými krajinami, napríklad e, so stredozemnými krajinami, ale aj e, s Norskom. Napríklad v Norsku sa stále nový um, veľryba. Um, takisto Island. Prečo by sme nemali zasiahnuť v týchto krajinách a nástojiť na tom, aby rešpektovali spoločné pravidlá. A chcem sa spýtať, či je možné vytvoriť nursery alebo takú škôlku v mori, vlastne kde by boli ryby, ktoré e, sa majú e, rozmnožovať pretože len 3% vajíčok, ktoré nakladú ryby, vlastne um, dosiahnu dospelý e, stav. Čiže uh, z niektorých e, tisíc exemplárov by sme mohli mať milióny exemplárov. Samozrejme, uh, stojí to mnoho peňazí. Ale takisto stojí peniaze to, keď v prístavoch kotvia nečinné lode. Uh, Takže eh, nemala to byť iba akvakultúra, ale vlastne by sme mali eh, chovať ryby v mori, aby sme zabezpečili obnovu populácií tých rýb. Možno to je mm, vhodná myšlienka. Thanks. Last speaker is Bas Ďakujem. Posledný rečník. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, za to, že ste prišli a urobili takú jasnú prezentáciu. Ja sa chcem spýtať veľmi konkrétne o konferencii sme v Norsku. No a zatiaľ posledné novinky sú, že 5, bolo určených 5 nových morských chránených oblastí a to je veľmi dobrá novinka, pretože to je prvýkrát na otvorenom mori. No a keďže Európska únia je členom OSPA, tak si chcem spýtať, aké sú vaše konkrétne, konkrétne opatrenia na uh, nejaké udržanie týchto chránených oblastí. Ako teda dostať konkrétne výsledky z Novskej dohody. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. Ako ste si všimli, tak ten záujem je skutočne veľký. Dobre, ja skúsim zodpovedať. Dúfam, že sa mi podarí zodpovedať väčšinu. Takže na začiatok Maroko. Vaše informácie sú správne, ste dobre informovaní. Ja už som pohovorím od júla, eh, že potrebujem informácie marockej vláde, vlády o beneficientoch našej dohody, hlavne eh, na západe Maroka. No a Čakám na odpoveď. Bohužiaľ, doteraz som odpoveď nedostala, takže ten marocký minister tiaľ komisii, komisii nezodpovedal nič. Takže ja mu ja s ním nadviažem kontakt a poviem mu, že dobre, budeme mať sme viac času. No a preto odkladám to rozhodnutie. Nemá to žiadny dôvod. Poviem to otvorene. No a možno sa dohodneme na nejakom ďalšom termíne. Uvidíme, či nám predloží nejaké informácie, nebudem musieť prestať, to je veľmi jasná opcia. Nebudeme môcť konať inak. No a dôvod, prečo sme naše rozhodnutie odložili, je len na to, aby sme každého presvedčili a hlavne členské štáty, že tieto dohody sú zaujímavé hlavne Španielsko, Francúzsko, niektoré iné štáty, ktorých zaujíma táto dohoda a chceli sme ich presvedčiť o tom, že skutočne sme využili všetky marže na obnovu protokolu. Takže ja by som bola veľmi rada, aby ste im odozdali túto správu. Že potrebujem nejaké prostredky, No ja môžem hovoriť nejaké úcte, ale teraz hovorím o potrebe. Oni nám musia dať informácie, pretože je to na- napísané už v dohode. Takže ja nežiadam, je to napísané v dohode, že nám majú poskytnúť dôkazy o skutočných beneficientoch ich dohod. Takže ja by som bola veľmi rada, ak by ste im sprostredkovali tento, tento signál, túto správu. Ďakujem vopred. No a čo sa týka zahraničným vzťahom, tak e, stručne k Islandu a Fajerským ostrovom. My sme hovorili na rade o tomto, ako ste viete, no a problém je veľmi jasný. Island a Fajerské ostrovy zvýšili vlastné kvóty mat- e, výlov makrely a to jednostranne bez nejakých e, informácií vopred na, no, na, napríklad Fajerské ostrovy, to je veľmi malá krajina, zvýšila svoje kvóty, zvýšila svoje kvóty trojnásobne. A to je skutočne obrovský náraz, ktorý sa nedá akceptovať. Takže budeme tam musieť ísť a ďalej rokovať. No a teraz mám mandát a dúfam, že to nebudem potrebovať. V prípade, ak Island a Fárske ostrovy nebudú mať flexibilnejšiu, flexibilnejšie stanovisko, tak ja budem môcť využiť všetky možnosti. To znamená, že možno budem musieť preveriť dohody o rybolove s týmito krajinami. Je to veľmi e, závažná situácia, vážny problém. Myslím, že to je veľmi vážne. Nie len kvôli tomu, že to je o mak- makrelách, ale to možno vytvorí pre nás určitý precedent. Takže ak Európska únia chce skutočne ochrániť udržateľnosť zdrojov a ochrániť udržiavanie mm, nášho priemyslu podľa našich pravidel, tak potrebujeme od našich eh, spojencov alebo susedov žiadať, aby dodržiavali naše pravidlá rovnako by sme boli veľmi radi, ak by Island rešpektoval európske aky. Už možno viete, že teraz začal, začal postup rokovania prestupové s Islandom a my nechceme to spájať a podmiňovať otázku rybolovu, ale treba v každom prípade dodržiavať aký. Čo sa týka Baltického mora. Ja som sama videla tú situáciu na vlastné oči, hovorila som s mnohými ľuďmi, s mimovládkami a tak ďalej a je jasné, je to znečistené, sú tam obrovské problémy a mnohé z týchto problémov, mm, oni ste už hovorili, týkajúci, týkajú sa kompetencií pána Potočníka. Ja iste nechcem sa mu miešať do jeho práce, ale čo sa týka Libolovu, tak sa držím vedeckých dôkazov, pretože tie sú spolahlivé. Ak budem dodržiavať, ak sa budem držať vedeckých dôkazov, tak je to spolahlivé. No a bol tu ten prípad, a môžem povedať, že to bola výnimka, že veci povedali, že môžeme zvýšiť e, kvóty tresky v Baltickom mori, pretože e, tie zdroje sú zdravé. No a ja nemôžem to spochybňovať. Ja chápem, a ja nechcem podceňovať váš prístup, ja chápem tie problémy, ale ja musím sa držať pravidel. Toto je jediný spôsob, ako sa vyrovnať s konfliktnými záujmami. No a preto som sa rozhodla takto postupovať. Nie je to veľké zvýšenie, myslím, že to je 10% zvýšenie, ale v každom prípade musíme to urobiť, pretože veci to povedali, potvrdili. Pretože inak prídem mm, mm, Balckého mora za zdrojmi Haringova a tak ďalej a potrebujem skutočne veľkú, veľké zníženie kvót. No a preto ich musím presvedčiť, že oni musia spolupracovať. Ja si myslím, že sa nám podarí nájsť riešenie tak v Baltskom mori, teda Baltickom mori, Baltskom mori, v rámci našej stratégie a rovnako musíme spolupracovať s environmentálnymi službami komisia a s pánom Potečníkom, pretože mm, o mnohých otázkach sme už hovorili, napríklad čo sa týka uh, mori, to súvisí s jeho kompetenciami, bohužiaľ. Ja nemôžem mať nejaké iniciatívy, avšak ja môžem povedať, že my musíme si dávať e, pozor a musíme sa starať o to, aby sme využívali vedecké dôkazy v súvislosti s výlovom v Balckom mori. No a čo sa týka financovania. Sektor treba zreorganizovať, to je pravda a súhlasím s tým, čo povedali niektorí poslanci. My sme si zvykli na využívanie tohto, týchto financií. Investovali sme veľa peňazí na zaškontovanie a demontáž a potom sme mm, dali veľa peňazí na putovanie nových flotil. Takže e, potom boli ten, tie výlovy veľmi veľké. No a to je situácia, ktorú treba vyriešiť. No a financovanie Môžeme teraz eh, investovať len do udržateľnosti, ekologického smerovania, udržateľnosti zariadení, eh, do údržby lodi a do dodržiavania pravidel. My zrušíme, a to je mm, rozhodnutie, my, z, my zrušíme financovanie na zošrotovávanie. Má to mnohé Takže treba tiež zorganizovať spoločnú organizáciu trhu, tak ako povedali mnohí poslanci. No a na tomto mieste potrebujeme skutočne, nemôžeme na to vydávať viac peňazí, na to, aby rybári hádzali ryby späť do mora. To je nepriateľné, to musíme zastaviť, aj keď to tiež vyvolá burlivé reakcie my môžeme si nechať tie peniaze a pomôcť eh, organizáciám výrobcov a producentov pri budovaní eh, skladových kapacít, pri budovaní vlastnej trhovej politiky. No a pomáhať im pri predaji rýb. No a ideálne by bolo, ak by rybári eh, lovili len tie ryby, ktoré by mohli za dostupnú cenu predávať na konzumáciu ľuďom. To by bolo najlepšie. To by bolo skutočne ideálne. Avšak k nemu musíme dospievať pekne postupne. Takže najskôr nebudeme dávať peniaze na hádzanie rýb späť do mora, budeme investovať do budovania skladových kapacít, kapacít a marketingových stratégií. No a rovnako zabezpečíme rovnaké podmienky pre všetkých, Budeme sa snažiť, neviem, či sa mi to podarí, pretože to nie je moja kompetencia, budeme sa snažiť o rovnaké podmienky pre našich vlastných rybárov a dovážame ryby. No a rovnako to potrebuje potrebovať niektoré iniciatívy o označovaní, pretože ja som si istá, že európsky spotrebitelia by boli veľmi radi, keby mohli jesť čerstvé ryby, nie rozmrazované ryby z EÚ a ak bude o tom dobre informovaný, tak bude spotrebiteľ ochotný zaplatiť aj viac peňazí. No čo sa týka malého rybárstva. Súhlasím s vami. My potrebujeme diferencionovaný režim. Už som o tom hovoril na rade. No a členské štáty, niektoré z nich, nie väčšina, súhlasia s touto vecou. No a väčšina nie je veľmi spokojná s touto perspektívou, ale budeme na tom trvať. A budeme na tom trvať, pretože malí rybári a ich činnosť je udržateľnejšia. To je skutočnosť. No a rovnako sú zamestnávajú veľa ľudí a rovnako dávajú pobrežným oblastiam možnosť prežiť. No a to je veľmi dôležité, na udržanie života, hospodárskej činnosti v našich povrchných oblastiach. No a pani Lepáš, no tá už tu nie je, je v tejto otázke veľmi aktívna. Tento víkend sa chystáme do Škótska a hľadaj riešenia pre tento problém mm, o, o pobrežných oblastiach a malých rybároch. Môžeme im napríklad dať isté osobitné financovanie Rovnako im môžeme dať finančné stimuly na to, aby dodržiavali pravidla, pretože potrebujú nové nástroje, nové siete, nové zariadenia a na to im dáme peniaze no a rovnako ochránime ich spôsob rybolovu a to zavedením veľmi prísnych pravidiel a kontrol pre veľké priemyselné, veľkých priemyselných rybárov, pretože oni títo veľkí za jednu noc úlovia toľko ako rybári v celej oblasti, v celom regióne. To je skutočne neuveriteľné. O tom treba, teda pre tých malých rybárov treba niečo urobiť. A rovnako akvakultúra. Musím priznať, že na akvakultúru sme sa zatiaľ dostatočne nezameriavali. No a teraz budeme mať osobitné financovanie pre projekty akvakultúry a rovnako nové nariadenie pre akvakultúru. Na to, aby sme zaistili udržateľnú akvakultúru, máme isté pravidlá aj o pohode zvierat, antibiotikách a tak ďalej. Samozrejme je to stále otázka plnenia, ale my sa teda snažíme z plných síl a a netreba zabúdať na to, že v prípade plnenia musíme spolupracovať s členskými štátmi. Od júla platí nové nariadenie o organickej akvakultúre. Je to novinka, organická akvakultúra, na ktorú sa vzťahujú osobitné pravidlá a už sme dostali niekoľko žiadostí o financovanie projektov organickej akvakultúry. Už ale úprimne povedané, členské štáty, vlády potrebujú väčšiu pozornosť venovať malým rybárom a týmto ľuďom. Napríklad No už počula som už niektoré konkrétne prípady a príklady. No čo, no čo na to môžem povedať? V stredomorskej oblasti po troch rokoch prechodných, prechodného obdobia sa teraz to bude implementovať toto nariadenie. No a je veľmi priaznivé pre tisíce rybárov v poprečných oblastiach, napríklad v Grécku. Len 200 alebo 300 ľudí lovia ryby na malých, na veľkých lodiach. No a všetky politické strany ma oslovujú práve kvôli tomu, kvôli tým, kvôli, kvôli tým veľkým loďam, ktoré, ktoré ničia, ničia flóru a faunu v mora, moriach pretože majú, majú tie páky, majú tú moc. No a my potrebujeme iný prístup pre malých rybárov. No a čo sa týka OSPA, slávili sme tam úspechy, samozrejme je tam pán Potočník so svojimi kolegami na tejto konferencii, bolo to skutočným úspechom. No a teraz musíme zaistiť, že naše členské štáty, ktoré budú chrániť alebo obhajovať tieto oblasti, spolupracujeme s pánom Potočníkom a snažíme sa snažíme sa to presvedcovať. Navštívila som, navštívila som Nemecko a teda. Takže čo môžeme urobiť? Alebo čo sa dá robiť? No samozrejme, treba spolupracovať s členskými štátmi, pretože to nie je moja kompetencia a ja tu nemôžem eh, len tak zostať. Musím rešpektovať princíp subsidiarity treba rešpektovať medzinárodné dohody a pravidlá. Pretože ak, keď odsúhlasíme, že budú tam loviť ryby, a tak tie produkty, ktoré budú tam predávať, tak na ne sa vzťahujú už príslušné pravidlá. Takže členské štáty sa to budú musieť platiť. No a to je jediný nástroj, ktorý v podstate máme. Ale úprimne povedané, nie je to také jednoduché. Trestať všetkých. Takže potrebujeme vašu pomoc, pomoc občanov, na to, aby sme presvedčili vlády, že treba prijať potrebné opatrenie a opatrenia a treba používať nástroje na dodržiavanie pravidel. Ďakujem pekne. Thank you very much, Commissioner. I... Ďakujem, pani komisárka. Myslím si, že ste vlastne zodpovedali na všetky otázky, ktoré som tu počul, takže to je naozaj úspech. A my sa vrátime v jesení k téme západnej Sahary, pretože to je mno- veľmi dôležité pre mnohých z nás. Ďakujem. Well, the next issue on the agenda is the cross-border health. Teraz budeme hovoriť o cezhraničnej pomoci, to je ďalší bod na našom programe. Takže pani Grostek, máte máte slovo. Takže pôjde o práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Pán predseda, je mi ľúto, že nás tu už nie je veľa, pretože toto je naozaj veľmi dôležitý text. Dúfam, že tí, ktorí tu zostali, sú tí, ktorí na tom pracu, ktorých to zaujíma. Ja by som chcela pripomenúť, že tu ide o smernicu, ktorá sa týka práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a už od roku 2004 či 2005 pracujeme na tejto smernici. Chcem povedať, že mm, je naozaj naliehavé, aby sme e, to ukončili čo najskôr. E, harmonogram je časovo veľmi naplnený. E, ale hlavne voči európskym pacientom máme povinnosť, aby sme už dlhšie nestracali čas. Ja chcem veľmi rýchlo pripomenúť kontext a potom sa vrátime ku kľúčovým otázkam. Najprv chcem povedať, že mali sme dohodu, ktorá bola uzavretá pod, za e, španielského predsedníctva a bolo to naozaj pre španielské predsedníctvo ťažké, aby sme dospeli k tejto dohode. Bol to neočakávaný úspech 23 členských štátov podporilo túto dohodu, 3 boli proti, jeden sa zdržal. Spoločné stanovisko rady bolo prijaté 13. septembra a 15. septembra to bolo poslané do Európskeho parlamentu. A prečo náš harmonogram e, je taký časovo naplnený? Prečo máme tak málo času? Lebo komisii to dlho trvalo. Pardon, rady to dlho trvalo. A e, Viete, veľa času už uplynulo odtedy od začiatku. Čiže aké sú ciele tejto smernice? Ide o to, aby sa vyjasnili práva pacientov tak, ako to stanovil súdny dvor. A takisto zlepšiť e, právnu istotu, čo sa týka cezhraničnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov, ale aj pre členské štáty a ich systémy um, sociálneho poistenia. Ide o to, aby sme uľahčili preplácanie poskytovania zdravotníckej starostlivosti. Je dôležité, aby sme podporili spoluprácu v oblasti zdravotnej starostlivosti medzi členskými štátmi. Musíme aplikovať jeden princíp, a to už súdny dvor viackrát uznal práva pacientov. Naša úloha dnes je tá, aby sme do legislatívneho textu e, vlastne vložili tie práva, ktoré uznal súdny dvor, aby sme poistili právnu istotu a zabezpečili, že sa jednotne budú aplikovať práva pacientov v celej EÚ. Aby nedošlo k nejakým nedorozumeniam. Pripomínam, že podľa zmluvy pravidla, ktoré sa týkajú organizácie systému sociálneho poistenia, spadajú do kompetencie členských štátov. A toto nemôžno spochybňovať. V tom, o tom v tomto texte nemôžno hovoriť. Takže, aké sú tie kľúčové body? Poprvé, tento text je určený tým pacientom, ktoré, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť a nie pre tých pacientov, ktoré majú finančné prostriedky. Tu nejde o to, aby sme prijímali zdravotnícky turizmus. Kľúčové body sú tie isté ako pri prvom čítaní a týkajú sa otázok poľa pôsobnosti smernice, podmienok, ktoré sa týkajú preplácania zdravotníckej starostlivosti a potom aj predbežné povolenie. Takže toto sú hlavné body. Ale je dôležité e, zabezpečiť konzistentnosť a prepojenie medzi touto smernicou a e, nariadením 883 2002, ktorý má zabezpečiť procedúry, ktoré sú spojené so systémy sociálneho poistenia členských štátov. Všetci poznáte Mm, toto nariadenie. Študenti to veľmi dobre poznajú, keď cestujú eh, do jednotlivých krajín EÚ. Takže, kľúčové body. Predbežné povolenie. Toto je hlavný bod. Čo sme v Európskom parlamente povedali počas prvého čítania? Povedali sme, že do predbežného povolenia spadajú nemocenské nemocenská zdravotná starostlivosť, veľmi špecializovaná starostlivosť a liečenie, ktoré môže byť zvláštnym rizikom pre pacienta alebo pre populáciu. Ide o pozmeňovací návrh 55. Rada sa rozhodla, že doplní ďalšie obavy, teda znepokojuje sa ohľadom tohto predbežného povolenia a týka sa do e, kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti. Článok 8, odsek 2 tento kritérium, ktoré sa doplnila rada, je nepriateľné. Pretože zabezpečuje v každej chvíli odmietnúť predbežné povolenie bez zdôvodnenia. Hoci ktorý členský štát môže povedať, áno, nevieme, že sú to kvalitné služby a bezpečné služby a nemusí vlastne nič upresniť. To je nepredstaviteľné. Znova budeme musieť e, čeliť neistej právnej e, situácii a znova budeme mať odvolania na súdnom dvore a rozhodnutie, ktoré bude, bude vydávať súdny dvor. Toto nemôžeme prijať a toto je naozaj bod, ohľadom ktorého nemôžeme robiť ústupky. Ďalej, aké sú podmienky predbežného povolenia? My v prvom čítaní sme povedali, že členské štáty môžu mať systém predbežného povolenia len vtedy, keď mm, absencia takéhoto povolenia by ohrozila finančnú stabilitu sociálneho systému poistenia. Takže my sme takéto ustanovenia odhlasovali v prvom čítaní a rada povedala žiadne podmienky, v, v pozícii rady tu tieto podmienky nefigurovali. Ešte vás chcem upozorniť na to, že rada znova za právnu neistotu, ktorá je zdrojom odvolaní a nie je to priateľné v súvislosti s judikatúrou súdneho dvora. Teraz e, prejdem k zdôvodneniu odmetnutia predbežného povolenia. Európska, Európsky parlament už spomenul tie dôvody, ja som to spomínala v pozmeňovacom návrhu 59 a rada ešte pripája ďalšie dôvody, pre ktoré sa to povolenie dá odmietnúť. Je to otvorený a nevyčerpávajúci zoznam. Rada uh, spomína um, rozhodujúce dôvody všeobecného záujmu toto je tak vágna formulka, že tu takisto nemôžeme prijať e, takéto stanovisko. Je dôležité, aby sme dali, poskytli také kritériá na zamietnutie, ktoré budú prehľadné a aplikovateľné jednotne v členských štátoch. Lebo inak znova bude kopec odvolaní a stiažností na Európskom súdnom dvore. Takže toto sú naozaj e, tvrdé body. Potom sú tu ešte ďalšie kľúčové body, ktoré však nie sú až tak dôležité. Ale chcem vás upozorniť na informáciu pacienta. Pacient musí byť informovaný správne. A mu, ako má byť informovaný? Národnými kontaktnými bodmi. A tu máme tiež rozdiely um, v týchto národných kontaktných bodoch. Ich úloha je dôležitá, pretože vďaka nim pacient bude mať k dispozícii všetky jasné a prehľadné, dôveryhodné informácie. Takže parlament v prvom čítaní chcel, aby tieto národné kontaktné body pracovali v sieti, aby e, sa vyhli duplikácii práce. Nemôžete si predsa predstaviť pacienta, ktorý bude musieť hľadať informácie na 27 bodoch, týchto národných kontaktných bodoch. Je dôležité, aby kontaktný bod členského štátu každé toho pacienta mohol odozvať tie najlepšie informácie, aby, po, aby tento nemusel vyhľadávať ďalšie kontaktné body, teda aby sa pracovalo v sieti. Čiže tu je znova rozdielný pohľad medzi radou a parlamentom, pretože rada poskytuje oveľa menej detailov, ako by sme my chceli. A tieto kontaktné body podľa nás musia byť nezávislé, aby čo najlepšie informovali pacienta v jeho záujmu. Takže ja znova predkladám tie pozmeňovacie návrhy, ktoré sme prijali v prvom čítaní. Čo sa týka iných bodov, tam máme e, rôzne názory právny základ. Rada chce, aby bol právny základ, ktorý sa týka vnútorného trhu a článku o verejnom zdraví. Európsky parlament navrhoval len ten vnútorný trh, ale tu by sme možno mohli prijať túto dvojtu, tento dvojitý právny základ. Myslím si, že tento bod by sme mohli vyriešiť rýchlo. Čo sa týka poľa pôsobnosti, ráda sa nás dáva, aby sa nevylúčovali dlhotrvajúca eh, zdravotná starostlivosť, darovanie orgánov a eh, očkovacie kampanie. Podľa mňa je to priateľné. Videli sme, aké sme mali skúsenosti minulú zimu, takže chápeme, že rada chce vylúčiť tieto typy ošetrení. Ale E, pacienti s ojedinelými chorobami by mali e, mať preplatenú starostlivosť. Ide o ojedinelé choroby, ktoré v niektorých e, krajinách nie sú liečené. A bolo by nemysliteľné, aby sme dvakrát penalizovali pacienta, ktorá, ktorý trpí touto ojedinelou krajinou, E, chorobou, ktorý nemôže byť preplatený v svojej vlastnej krajine a povedia mu, aby išiel niekde inde a potom mu to nebude preplatené. Čiže mali by sme tu na ochraňovať pacientov, ktorí sú poskytnutí týmito, postihnutí týmito chorobami. Čo sa týka predávkov, podľa EP, EP keď bolo poskytnuté povolenie, tak pacienti majú poskytnúť preddamok iba takú sumu, ktorú by museli zaplatiť vo vlastnej krajine. V návrhu rady nie je žiadna korešpondujúca klauzulka. Je to naozaj ťažké, pretože toto je podstatné pretože v súčasnosti vládne neistota, čo sa týka predávkov a preplácania. Je to dôležité pre princíp subsidiarity a pre záujem pacienta, najmä toho, ktorý nie je taký bohatý, aby sa nestal obeťou diskriminácie. No a potom ďalšiu otázku spomenuli ste členské štáty. Dôchodcovia, ktorí žijú v inom členskom štáte. Európsky parlament sa vlastne nezaoberal toto otázkou a rada chcela začleniť túto otázku dôchodcov podľa nich je dôležité zohľadiť tento špecifický aspekt, je to dôležité pre členské štáty a myslím si, že toto môžeme prijať. Je dôležité, aby sme nič nezablokovali, teda dohodu, ktorú môžeme dosiahnuť s radou. Tento bod je trocha delikátny a myslím si, že by um, tu nemal vyvolať nejaké veľké otázky. Čo sa týka etického, etických volieb, to sú dôležité veci pre niektorých kolegov. Pripomínam, že smernica rešpektuje a neohrozuje slobodu, ktorú má každý členský štát, preto aby sa rozhodol, aký typ zdravotnej starostlivosti je podľa neho vhodný. Žiadne ustanovenie v tejto smernici sa nemá interpretovať tak, ako také, ktoré by e, poškodzovalo etický výber, ktorý uplatňujú niektoré členské štáty, pretože niektoré členské štáty um, im to naozaj veľmi leží na srdci, um, takže chcem rozpiliť ich obavy. A nakoniec handicapované osoby. Tu sa môžu vyskytnúť e, ďalšie náklady, a toto má byť preplatené za niekoľkých podmienok. Európsky parlament ich stanovil, ale rada to nepríjima. Handicapované osoby e, sa tam nespomínajú a to nemôžeme prijať. Čo sa týka otázky európskeho mediátora pre pacientov, parlament navrhol, aby sa vytvorila táto funkcia, e, ktorý, a, ktorý by sa, táto funkcia by sa zaoberala vlastne e, vybavovaním sťažnosti pacientov. Ja osobne nie som presvedčená o tom, aby, že sa musíme rozhodnúť, že vytvoríme funkciu európskeho mediátora. Myslím si, že tu otvoríme dvierka tomu, že sa vlastne e, systematicky bude vytvárať funkcia mediátora pri každom probléme. Neviem, či chceme mať túto funkciu. Uh, čo sa týka testovacích zón v hraničných regiónoch, Európsky parlament v prvom čítaní rozhodol, že vlastne sa vytvoria, sa budú indikovať tieto um, zóny, testovacie zóny. Podľa nás je to veľmi inovatívne a rada nič nespomína ohľadom týchto testov, ale podľa mňa je dôležité, aby sme sa obohatili o konkrétne skúsenosti ktoré e, sme mali v hraničných oblastiach. Je to veľmi pozitívne. No a ešte na záver dva body. I zdravotníctvo. I zdravotníctvo je základné. Niektoré opatrenia navrhuje Európsky parlament a to aj v komitológii. Rada toto nahradila riadecimi usmerňovacími líniami. Podľa mňa je dôležité zohľadniť súčasnú situáciu i zdravotníctva a rada toto zjednošuje a zmenšuje. Toto vlastne nezodpoveda ani skutočnosti, ani novým technológiám. Čiže ja som znova zaradila sem pozmeňovacie naredenia z, pardon, pozmeňovacie návrhy z prvého čítania. Dúfam, že sa tam e, začlení aj telemedicína aby sa toto začlenilo do špecializovaných zdravotných ošetrení v tých zónach, kde prístup k, týmto, k tejto starostlivosti je obťažný. I medicína je naozaj veľkým pokrokom. A potom hodnotenie technológie zdravotníctva. Parlament žiadal väčšie zapojenie sa zúčastnených strán, najmä čo sa týka hodnotenia technológií zdravotníctva a potom jednotlivé zúčastnené strachy majú skúsenosti. Je dobré sa inšpirovať pri hodnotení týchto skúseností a znova som sem začlenila pozmeňovacie návrhy z prvého čítania. Od roku 2004 eh, parlament bojuje za to, aby práva pacientov boli uznané tak, ako ich uznáva aj súdny dvor je to téma, ktorá je podstatná a parlament musí obhajovať tieto stanoviská na základe tých kľúčových bodov. Pretože sa to týka integrity občana, ide tu o zdravie. Um, tí pacienti, ktorí sú zasiahnutí chor- niektorými chorobami, sa môžu ob- vrátiť len na súdny dvor. Toto je situácia, ktorá je neto- netolerovateľná. My musíme vecami pohnúť a uvidíte, že toho času je málo, ale myslím si, že my môžeme odviesť dobrú prácu a máme rýchlo nájsť dobré riešenie a definovať kľúčové, rady pred, e, kľúčové body pred radou. Myslím si, že dosiahneme čo najlepší návrh. Áno, ďakujem pekne, François Grostet, za veľmi dôležitú časť legislatívnej činnosti. My sme si vypočuli, aké sú tie línie, ktoré sa navrhujú. Mm, takže rada je mm, s, tým problémom a možno takisto Ehm, čo, o čo vlastne pôjde. Sú krajiny, ktoré nechcú vôbec nič, alebo veľmi málo, alebo sú tie ďalšie členské štáty, ktoré sú tomu nastavené veľmi pozitívne. A, takže teraz poprosím tieňových spravodajstvo, e, spravodajcov a pani Dagmar Rodberend ako prvá. Áno, ďakujem, pán predseda. Pán Lenin, vy ste povedali sám, že je to veľmi dôležitá správa. A je to téma, E, ktorou, s ktorou sme aj my mali v Európskom parlamente trošku problémy. A ja musím François Grostet e, e, poblahoželať. Tá správa je veľmi dobrá a lojálna v rámci Európskeho parlamentu a, a vlastne odráža naše diskusie. Samozrejme je to veľmi Um, je to veľmi, by som povedala, ambiciozná správa. Ja som tú správu čítala a ja sama by som to všetko mohla podpísať, ale my máme veľký záujem na výsledkoch a preto sa musíme pozrieť, ako by sme mohli dospieť v rámci legislatívy k určitej zmene ale, a k určitej dohode, ale tak, aby sme sa potom, aby to potom vstúpilo do, do platnosti. Jasné, ten návrh nie je úplne perfektný, ale vieme, že spoločné stanoviska rady nie sú vždy eh, perfektné. My sme, ja som za eh, tých eh, x rokov v parlamente ešte nikdy nečítala návrh rady, ktorý, by som mohla zatlískať a povedať, áno, rada to si urobila fantasticky. Ešte nikdy to tak nebolo. Ale treba povedať, že je to pokus, pokus dospieť k určitej, eh, k určitej dohode. A toto sa podarilo tu sa, e, sme dospeli k určitému spoločnému e, stanovisku. Toto je obrovský výkon a ten výkon musíme aj uznať a preto musíme jednoducho si pozrieť, kde sú naše priority, kde sme ochotní e, ísť, podísť ráde v ústrety, ale samozrejme ja nemôžem sa venovať v rámci toho času, ktorý mám. Nemám ho toľko ako spravodajkynia, ani ho nechcem toľko mať, ale chcem sa venovať prinajmenšom jednému bodu a to je otázka o um, zriedkavých ochorení. My jednoducho musíme riešiť problém, že v Európskej únii máme zriedkavé choroby, ktoré nie sú vo všetkých refundačných systémoch eh, členských štátov, pretože liečba na to medikácia vôbec neexistuje a musíme jednoducho vidieť a eh, zabezpečiť, aby pacienti mali šancu eh, na zdravotníckú starostlivosť v krajine, kde takáto možnosť existuje. A toto jednoducho nám musí aj rada zabezpečiť. To, to je to minimum. Dobre, ďalej, čo sa týka otázky predchádzajúceho povolenia. My všetci predsa vieme, že predtým, ako sme e, išli do prvého čítania, tak sme mali aj v našich politických skupinách veľmi intenzívne diskusie. Uh, a niekedy je veľmi ťažké diskusie, ale pokúsili sme sa dospieť e, k nejaké, nejakej dohode. To prvé čítanie bolo vždy veľmi ťažké, ale teraz po tom spoločnom stanovisku a potom ako sa e, ako prešlo Mm, ako prešiel určitý čas, tak e, my si môžeme e, si povedať, že vieme, čo Európsky súdny dvor urobil, aké práva členské štáty majú, to chcem podporiť e, a chcem, samozrejme uznávam, že pre určité príklad, prípady musí byť um, predchádzajúce povolenie, ale to predsa nemôže byť uh, nástroj, ktorý by viedol k absurdite a ktorý by vlastne uh, znemožnil e, funkciu tohto nástroja. E, predchádzajúce povolenie sa musí uplatňovať pre určité prípady. Čo sa týka spoločnej e, rady, spoločného stanoviska rady, z toho mi to tak nevyplýva a musím povedať, že na tomto mieste ešte jednoducho budeme musieť spoločne pracovať. A ja viem, že to je ťažká otázka, to mi je absolútne jasné, ale samozrejme. Teraz otázka taká celková otázka kontaktných bodov a e, takého zosieťovania. Francis Grostat poukázala na to, že pre pacientov je dôležité, aby mali kontaktné body. E, musia byť tieto kontaktné body ale aj funkčné, aby im poskytli informácie, ale aj tie, to zosieťovanie je dôležité, aby sa E, členské štáty, aby si vymieniali skúsenosti o najlepšej praxi, o najlepších, o najlepších um, um, metodách liečenia a tak ďalej. Um, možno to nebude môcť byť um, hneď, ale v strednodobom alebo dlhodobom, um, um v strednodobom alebo dlhodobom pohľade. To je pre, pre nás veľmi dôležité. Teraz, čo sa týka celkového balíka, tak povediať z toho, toho preplácania alebo refundácie. Ja som presvedčená o tom, že nájdeme systém, či to bude ale teda taký či onaký systém, ktorý členským štátom a pacientom umožní, aby nemuseli dopredu platiť nejaké veľké obnosy, aby mali skutočne uh, rýchlo dostali tú refundáciu, ktorú budú potrebovať. Ja viem, že mnohé členské štáty majú strach, že tie refundácie nebudú fungovať. Máme v Európskej únie samozrejme aj príklady toho eh, a tých členských štátov, ktoré veľmi dlho čakajú s tým, že eh, refundácia nákladov nákladov domovského, z domovského štátu pre pacientov, ktorí mali nejakú nehodu napríklad, že toto trvá strašne dlho. Ale to je aj úloha rady, myslím si, aby si e, sadla s členskými štátmi za jeden stôl a povedala, povedala dobre, ale musíte sa postarať skutočne o to, aby tá refundácia fungovala poriadne. Potom, e, právne, právny základ ja vidím, že sa skutočne môžeme dohodnúť, pokiaľ by sa nám podarilo, a teraz hovorím pre všetkým na adresu rady, keď sa nám podarí pri predchádzajúcom povolení a pri, povedzme, pri tých obmedzeniach toho, čo sa tam uvádza, to znamená takmer všetko, čo je uvedené v článku 8, keď sa nám podarí dôjsť na e, jednotnú definíciu. Myslím si, že čo sa týka článku 8, keď si ho pozriete úplne presne, tam si to musíme pozrieť, či skutočne ide o tie úzke úzke obmedzenia, ktoré sme tam uviedli, či ich skutočne potrebujeme a jednoducho si musíme takisto pozrieť, ako vyzerajú tie zoznamy, ak ko, Ako, ako majú vyzerať tie zoznamy, ktoré by mali e, sa používať v rámci predbežného e, schválenia? Francis Grosta tiež hovorila e, o, o súdom dvore. Keď ale súdny dvor bude rozhodovať v najbližšom pri, e, čase, tak nebude rozhodovať o jednotlivých prípadoch, o jednotlivých pacientoch, ale o nekorektnom E, presadzovaní e, základného práva a potom ale vysloví aj e, sankcie a rôzne ďalšie pokuty voči členským štátom, ktoré to, ktoré to zavinili. Takže možno, že skutočne si môžeme povedať, že toto riziko, že niektoré členské štáty si povedia, toto riziko, do tohto rizika pôjdeme, ale dúfam, že tomu tak nebude. Už pán predseda, myslím si, že sa môžeme dohodnúť. Ja vidím dohodu ako možnú. My sme viedli aj dnes ráno dokonca ešte množstvo rozhovorov. Uh, pri ktorých som sa ja musela dosť ovládať. Ja viem, že aj v mojej politickej skupine sú rôzne názory eh, na túto skutočnosť, ale myslím si, že práve tie zmeny medzi nami, medzi radou, to, to všetko môže eh, byť veľmi úspešné. My máme ešte dosť eh, my máme ešte malo ča- my už máme málo času, sme v druhom čítaní, potrebujeme mm, disciplínu, ale musíme byť jednoducho konzekventní. Ďakujem. Ešte raz ďakujeme pani spravodajkyni, to je skutočne veľmi e, e, bola veľmi ambiciozná a veľmi, veľmi objektívna, to je e, zriedkavé. Dobre, teraz vám musím nechať bežať hodiny, pretože ak sa nám to nepodarí byť včas hotový, Antonia Parvanova, nech sa páči. Ďakujem pekne a ja chcem poďakovať pani Françoise Grosted za jej správu. Je to jedna z najkomplikovanejších a kontroverznejších vecí, ktorými sa v poslednom čase zaoberali. A potrebuje to našu podporu a spoluprácu, aby sme sa dostali do situácie, ktorá radu, komisiu a parlament dostala do veľmi kontradiktorných pozícií. Ja myslím, že všetko to pochádza z precedenčného práva Európskeho súdneho dvora. Čo bolo trochu predčasné, ešte predtým, než sa vyriešili všetky organizačné perspektívy a ešte predtým, než sa rozhodlo, že či verejné zdravie bude súčasťou zmluvy alebo nie. Teraz eh, dávame osobitnú výnimku pacientom, ktorí možno budú mať väčšie pravidlá ako pacienti, ktorí zostanú na národnej úrovni. No a preto parlament by mal byť koherentný, trpezlivý. No a rada musí sledovať línie národných vlád, aj keď myslím, že teraz majú trochu iné problémy v období krízy. No, tri veci, o ktorých by som rada konkrétnejšie trochu hovorila. Poprvé, ako som už povedala, pacienti a ich práva a garancia princípu univerzality a prístupu zdravotníctvu ďalej zaistenie kodifikácie súčasne platného platných rozsudkov a ďalej e, zaistiť dostupnosť a udržateľnosť národných zdravotníckých systémov. Ak sa nám podarí dosiahnuť dohodu, nemôžeme pacientov vystaviť väčším rizikám a problémom, akým, akým čelia dnes. No a ku konkrétnym bodom v tomto návrhu Národné kontaktné miesta, článok 6, stanovisku rady, podporujeme stanovisko spravodajkyne. Ak chceme hovoriť o právach pacientov, tak treba zaistiť, že budú plnej miere informovaní o právach ďalej Úloha národných kontaktných miest musí byť čo najlepšie definovaná. Ďalej, čo sa týka opatrení o uhradzaní nákladov článok 7. Bez a aké bude rozhodnutie, to nemôže prinášať nerovnosti. No v tomto prípade, pretože pacienti budú vystavení väčším problémom, keď budú cestovať do zahraničia. No a preto treba nájsť spôsob, ako neuplatňovať toto právo s finančnou záťaž, záťažou. Takže musí byť jednotný systém pre všetkých, všetkých pacientov. Ďalej my plne podporujeme prístup spravodajkyne. No a parlament musí ostať neoblomný v tejto veci. Ďalej, čo sa týka uh, výnimky a zriedkavých ochorení. Myslím, že to je trochu zvláštna situácia. Komisia sa snaží správne reagovať. na potreby pacientov s, so zriedkavými chorobami. A však to nie je miesto správne, pretože to je jediná výnimka smernice, pravdepodobne to Um, spôsobí určité nerovnosti. No a čo sa týka, tak možno v niektorých členských štátoch nie sú v členských štátoch uh, pacienti so zriedkavými chorobami, ale v celej Európe je 11 miliónov, takže si viete predstaviť, aké um, cestovanie to spôsobí. No a ďalej musíme o tom hovoriť. Zistiť, že keď keď zvolíme takýto prístup, či iné skupiny pacientov, ktoré možno sú ešte menšie, sa nebudú snažiť o to, aby boli tiež pokrytí. Čo sa týka elektronického zdravotníctva, článok 13, tak to vytvára možnosť zvyšovania efektivity. Nebudem o tom ďalej hovoriť, pretože už veľakrát sme o tom hovorili. Mám otázku, čo sa týka hodnotenia zdravotníckých technológií a hlavne pozmeňujúca návrhu 88, kde sa navrhuje ustanovenie o prenosných informáciách o relatívnej efektivite zdravotníckých technológií, pričom súčasne sa hovorí o efektivite aj vtedy, keď hovoríme o hodnotení technológií predtým, než sa uvedia na trh a efektivitu chceme hovoriť potom v reálnom živote. Takže radi by sme vedeli, čo presne tým chce dosiahnuť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Bas Aykwood. Už dobre, povieme, že maximálne 5 minút. Ja určite dodržím ten limit, pán predseda. Takže poprvé by som chcel poďakovať spravodajkyni za tú, za tú je obrovský, obrovský diel práce, ako povedal môj kolega bude veľmi dôležité zajistiť, že Rada a parlament v rámci toho druhého čítania trochu zharmonizujú svoje pozície. Myslím, že sú tu stále tri dôležité otázky na našej strane, kde myslíme, že treba to lepšie premyslieť a povedať trochu viac, ako povedala spravodajkyňa. Takmer vo všetkých ostatných bodoch podporujem spravodajkyňu. No musím povedať, že spravodajkyňa to urobila veľmi dobre tie tri veci, ktoré si myslím, že stále potrebujeme ešte trochu rokovať. Poprvé, autorizácia. Súhlasím so spravodajkyňou, že keď hovoríme o dôvodoch na odmietnutie takéto autorizácie, tak potrebujeme prediskutovať vyčerpávajúci zoznam. A tak, ako to urobila rada, to je nepriateľné pre parlament. Takže podporujem stanovisko spravodajkyne. Avšak spravodajkyne nehovorí o žiadnych dôvodoch na zamietnutie finančnej kompenzácie. O tom treba viac hovoriť, pretože sú e, dôvody napríklad vo všeobecnom, všeobecnom, všeobecnom záujme, kedy môžeme finančnú náhradu zamietnúť. A k tomu, k tomu by sme mali zaujať stanovisko. A ďalej platby. Je to dôležitá téma, avšak ja nechápem presne, že ak ste pacient a chcete starostlivosť v štátu, tak treba dodržiavať pravidlá tohto, tohto, tejto krajiny. Takže ak je potrebná nejaká pravda, platba vopred, alebo zálohová platba, tak to treba dodržiavať, treba pravidla. No a ja si myslím, že aj so zálohami sa treba, zálohy treba vyriešiť v krajinách, kde je poskytovaná zdravotná starostlivosť. Tretia vec o zriedkavých chorobách. No myslím, že treba, a to nie je uvedené v stanovisku v rade, zaoberať, avšak eh, dá tomu nejakú výnimku z autorizácie vopred. S tým nesúhlasím úplne. No a myslím, že takto by sme sa mali zamyslieť nad tým, že keď niekto je liečený na zriedkavé choroby, tak je dôvod na zamietnutie autorizácie vopred. Takže čo sa týka zriedkavých chorôb, autorizácie vopred, dôvodoch, tak eh, my ako parlament by sme mali niečo urobiť, no a v tomto zmysle je najdôležitejšie, aby sme my ako parlament začali toto silné stanovisko a spolu s radou dospeli k spoločnej dohode v rámci druhého čítania. Dobre, ďakujem pekne. A ďalším rečníkom je Milan Čabrnov. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ja by som tiež rád poďakoval spravodajkyni Grostet za jej prácu. Celá tá tematika je veľmi rozsiahla a komplexná a ja by som sa rád vyjadril niektorým častiam, k niektorým princípom. Chcel by som pripomenúť, že chceme zvýšiť právnu istotu občanov, teda všetkých občanov, nielen tých, ktorí si dokážu lepšie vyhľadať informácie. Nechceme riešiť právnu istotu národných zdravotných systémov. Čo sa týka dostupnosti informácií, chceme, aby mal každý možnosť využívať cezhraničnú starostlivosť vtedy, keď to potrebuje. A na to potrebuje poznať pravidla a zásady, podľa ktorých sa rozhoduje a to vopred informácie musia byť dostupné v zrozumiteľnej forme a to aj pre osoby so zdravotným postihnutým, pre ktorých sú bežne publikované informácie len ťažko dostupné. Žijeme v 21. storočí a preto máme právo žiadať, aby všetky informácie boli dostupné v elektronickej forme s možnosťou vzdialeného prístupu k týmto informáciám a v tej súvislosti tiež predložím niektoré pozmeňujúce návrhy. Cieľom a základným parametrom zdravotnej starostlivosti je kvalita a bezpečnosť. Na to nesmieme zabúdať. Bezpečnosť a kvalita starostlivosti, ktorá sa poskytuje za, na rôznych miestach za sebou, je podmienená kontinuitou tejto starostlivosti. No a táto kontinuita je podmienená odozdávaním informácií. No je jasné, že informácie, ktoré sú vedené v elektronickej forme, sa lepšie spracovávajú, triedia a odovzdávajú. Podmienkou pre ich zdieľanie a odozdávanie je ich interoperabilita, aby boli vzájomne zrozumiteľné jednotlivým užívateľom. Veľmi dôležité pri zdravotnej starostlivosti sú tie informácie, ktoré vznikajú a ktoré každý, každý pacient má. Každý, kto chce čerpať zdravotnú starostlivosť v zahraničí, preto musí mať právo získať a zobrať si so sebou všetky svoje zdravotné informácie, rovnako ako všetky, každý, kto v zahraničí čerpa zdravotnú starostlivosť, musí si zo, mať možné zobrať si všetky informácie za sebou domov. A keď tieto informácie existujú v elektronickej podobe, som presvedčený, že pacienti musia mať právo v tejto elektronickej podobe eh, získať tak, aby ich mohli ďalej využívať. No a preto musia byť tieto informácie v interoperabilnej, zrozumiteľnej forme. A ako k tomu dovideme? Interoperabilita zdravotných informácií je podmienkou nadväznosti kvality a bezpečnosti starostlivosti a je v záujme občanov členských štátov, aby bola rýchlo vytvorená pravi, vytvorené pravidlá, ktorá, ktoré umožní vytvárať interoperabilné systémy. Prax bohužiaľ ukázala, že členské štáty samostatne spoločné pravidlá nevytvorili a preto je účelné dať komisii právomoci, aby takéto pravidla vytvorila. Jedná sa predovšetkým o pravidla identifikácie a autorizácie a o definíciu obsahu elektronického zdravotného záznamu. Ešte by som rád povedal niečo k e-preskripcii. My chceme zaručiť občanom možnosť vyzniknúť si predpísaný liek v ktorejkoľvek krajine EÚ a tejto potrebe najviac vyhovuje elektronický recept. A na to potrebujeme interoperabilné vzájomne kompatibilné formáty receptu. Na overenie právosti vydaného receptu je potrebné tiež zaistiť možnosť priameho kontaktu medzi lekárom, ktorý recept vystavil, a lekárnikom, ktorý liek vydáva. Hovorili sme o inováciách, vykonávame E, testovanie je jasné, že výmena skúseností pri posudzovaní efektivity nových technológií je správna cesta, ako si vzájomne pomáhať a pre dôveryhodnosť je podľa mňa dôležité zapojiť do neho všetkých aktérov, teda hlavne zdravotníkov, pacientov, vedcov a priemysel. Na záver by som ešte prišiel k elektronickému zdravotníctvu. Je jasné, že spolu s predbežným povolením a zácnými chorobami aj elektronické zdravotníctvo veľmi dôležité. Je veľký priestor pre rozvoj v rámci Európskej únie. Ja sa tým toto témou dlhodobo zaoberám a rád by som oslovil poslancov s cieľom vytvoriť neformálnu pracovnú skupinu práve na túto tému a chcel by som len podotknúť, že už pani komisárka Redinka prejavila záujem s takouto skupinou komunikovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem, toto boli tie ohlásení tieňoví spravodajcovia. Teraz ďalší rečníci, prosím vás, najviac 3 minúty. Oresto Osi. Ďakujem, pán predseda. a Ďakujem aj spravodajkyni. Ja mám vážne pochybnosti o tom, či sa tento text dá aplikovať. Pretože na jednej strane eh, je to správne, že pacienti a chorí sa môžu voľne pohybovať a využívať túto zdravotnickú starostlivosť, ktorá sa nevyskytuje v ich krajine. Ale uh, ja Neviem, ako tento systém bude zabezpečovať e, pán pancitov, e, teda krajiny, e, ktoré budú vlastne zaplavené pacientami, ktorí budú hľadať lepšiu starostlivosť. Čo nehovoríme o štandardných nákladoch na európskej úrovni. Nehovoríme o minimálnych úrovni zdravotníckej starostlivosti. Ide o vlastne o slobodu pohybu pre chorých občanov, aj napríklad preto, aby sa vyhli čakacej listine v svojej krajine. E, zoberme si príklad krajiny A a B. Jeden štát nemá dobré zdravotnícke služby a každý štát je zvrchovaný v tom, že môže stanovovať náklady a ceny služieb. Čiže druhá krajina poskytuje dobré služby a 100 tisíc pacientov z krajiny B prejde do krajiny A, aby využilo služby. Čo má robiť táto krajina, ktorú vlastne zaplavili tieto osoby? A táto krajina musí vlastne zodpovedať e, im potrebám a čo ekonomický pohľad. Test hovorí, že tá časť, ktorú preplatí um, č, krajina pôvodu pacienta, nie je ten, ktorý vlastne musí znášať náklady, ale je to len ten štát, o ktorom sa rozhodne. Či môže to byť tretí, štvrtý, piatý štát. Um, príklad Uh, Taliansko delegovalo vlastne kompetencie na regióny. Vstúpi štát, ktorý nemá vlastne bezpečnosť alebo zdravotnickú starostlivosť a príde 100 tisíc pacientov do benátskeho systému. Čo sa stane? Vybuchne ten benátsky systém? Uh, Aké, aké pokrytie, aké zabezpečenie má ten Benátsky región? Je to príklad. Vidím, že vo vašom pozmeňovacom návrhu správodajkyňa škrta poslednú záchranu klauzulku, ktorú rada začlenia do textu. Je to odsek 9 a tam sa hovorí, že z... Ďakujem, prerušuje pán predseda 3 min... Ďakujem. Eh, Peter Líze. Pán Peter Líze, áno, ďakujem pán predseda aj z mojej strany. Um, Sriečná vďaka pani Francesca Grosset. Podľa mňa je to najdôležitejší, najvyššia oblasť zdravotníctva, ktorú máme a ona s veľkou, veľkými znalosťami uh, v témy uh, vlastne sa tejto téme venovala a chcem ešte raz upozorniť aj eh, k tomu, na to, čo povedal Orest Rossi. Veľmi často sa eh, vidia veľmi, eh, sa, veľmi zriedkavo sa vidia vlastne tie cezhraničné problémy, pretože ja často počúvam od lekárov, ktorí sú um, v cezhraničných oblastiach, že pacienti, ktorí sú na čakacích listinách, že títo budú môcť prísť uh, do Nemecka a čo sa týka zaplavenia, toto vôbec nie je žiadny problém, pretože e, sa tešia, že, e, že E, budú mať vyšší e, príjem. To, že sa e, za preplatí len tretina nákladov, toto nie je v žiadnom návrhu. Samozrejme, že sa náklady preplatia, to je jasné, ale mali by sme to skutočne vidieť v zmysle pacientov, pacientov a myslím si, že aj iné zdravotníctva môžu z toho profitovať, pretože tu sú obrovské šance a nemali by sme tie rizika tak dramatizovať, ako sa to časti robí. Ja by som chcel e, podporiť správu François Grostet a na troch miestach by som chcel pre všetkým poukázať mm, na dôležitosť zmeny toho spoločného stanoviska. Mnohokrát sa už to spomínalo, to sú tie, os, tie zvláštne choroby. E, chcem upozorniť tiež na to, že tu by nám mala rada výjsť v ústrety, preto, aby, preto, aby sa tieto ochorenia aspoň spomenuli. Či tento článok v tejto forme a ten hozneci návrh v tejto forme um, presadíme, to nie je jasné, ale v každom prípade chceme tu istým spôsobom uľahčiť život pacientom, pokiaľ, pokiaľ by ošetrenie ich um, nejaké zvláštnej choroby nebolo zaručené v ich štáte. Uh, vie sa v mnohých prípadoch, že uh, tie choroby existujú a Dagmar Rodbern tiež podá, že uh, že neexistuje choroba. Nie, tá choroba v tých krajinách existuje, ale neexistuje ošetrenie alebo spôsob um, ošetrenia. Takže uh, chcem ešte tiež spomenúť e, tú diverzitu, dobre, že sa to spomenula a takisto som veľmi vďačný za pozmeňovací e, návrh 53, e, to je tá otázka s tým voucherom, s tým poukazom. No je to ťažké, aj my ako priamo volení občanky a občania, pre nás musí byť takisto veľmi dôležité, aby, peniaze nezo- aby pacienti nezostali sedieť na svojich nákladoch Samozrejme, eh, mnohí, eh, mnohí eh, nositeľia nákladov nedostanú svoje náklady tak rýchlo refundované, ale najhoršie je, keď to bude musieť zaplatiť pacient vopred a on svoje peniaze neuvidí. Takže myslím si, že toto by nám malo posilňovať aj naše, naše um, rokovania s radou. Ďakujem, Jolanda Hübner, áno, ďakujem veľmi pekne. Budem sa priznať, že čo sa týka správy pani Grostek, to je absolútne príkladná správa je to vlastne, ona je vlastne zástupcom, takým um, veľvyslancom pre všetkých, posla, pre všetkých pacientov v Európskej únii. Myslím si, že musíme byť všetci veľmi vďační za odvedenú prácu. Ja som uh, veľmi spokojná, že rada dospela k takému kompromisu. Možno, že nesplňa všetky naše očakávania, ale napriek tomu na, uh, nám načetol problémy, ktoré existujú v, existujú v každom štáte. Táto smernica bola diskutovaná veľmi intenzívne vo všetkých eh, krajinách Takisto na úrovni rady aj v parlamente v prvom čítaní e, tiež vieme, že boli určité kontroverzie. Ja viem, že ten kompromis nie je ľahkým kompromisom, pretože sa e, nepodarilo uspokojiť všetky zúčastnené strany, ale treba povedať, že e, pokiaľ sa takýto kompromis podarí, že by sa tam zaznamenali všetky základné podmienky pomoci pacientom, potom ho budú akceptovať všetky strany a toto bude obrovský krok v vpred v parlamente. Takisto mi je jasné, že smernica o právach pacienta, e, že táto e, smernica je veľmi potrebná a že pacienti musia mať možnosť e, poskytovania zdravotnej starostlivosti aj v inom členskom štáte. A pokiaľ by sa v danom členskom štáte nebolo možné e, rýchlo liečiť, potom je to veľmi dobré riešenie pre takýto prípad. V podstate toto riešenie má vplyv na práva pacientov a na zlepšenie zdravotnej starostlivosti z celej Európskej únie. Predsa v týchto e, ustanoveniach nemáme vytvorenie jednoliatého systému, pretože každý členský štát má vlastný systém zdravotnej starostlivosti, ale je to isté rozšírenie možností e, liečenia a dostupnosti liečenia v iných krajinách. Ja viem, že um, množstvo členských štátov má výhrady. Aj Polsko malo isté výhrady pred všetkým, čo sa týka zdravotnej turistiky, ale ja si nemyslím, že tuto bude, v tomto bude problém. Aj keď vieme, že určitým, určitým takou brzovnom v tom systéme je, že členské štáty musia uh, pokrývať tie e, náklady alebo refundovať tie náklady, e, ktoré sa v danom členskom štáte platia za takúto, takýto druh starostlivosti. Takže pokiaľ si pacient bude chcieť vybrať príslušnú krajinu a dať sa liečiť v inom, inom štáte ako e, vo svojom členskom štáte, tak bude platiť z vlastného vrecka. Takže to nie je také všeobecné. Ja viem, že napriek tomu, že veľa zdravotných eh, úkonov eh, je v Poľsku eh, inak ocenených ako v Nemecku napríklad, tak vieme veľmi dobre, že nemáme nejakú veľkú turistiku zdravotníckú medzi našimi štátmi, ale toto je veľmi dôležité, pokiaľ bude pomoc potrebná poskytovať okamžite a predovšetkým, čo sa týka nehôd.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 proti ktorým bolo Španielsko. Máme tu členský štát, z ktorého pochádza pacient. A potom je to členský štát, ktorý pacienta vylieči. Samozrejme máme rôzne systémy. Samozrejme môžeme sa trochu zbližovať sú členské štáty, ktoré sa ktoré od určitého veku nerieči, neliečia pacientov od určitého veku prostredníctvom chemoterapie. Ženy v niektorých štátoch vo veku na 75 rokov nie sú liečené. Vieme, že to je veľmi nákladný druh liečby. Ja to hovorím a preto existuje zdravotnícká turistika. Samozrejme, okrem toho, že tu bolo množstvo pobývajúcich osôb, ktoré v tej krajine pobývali z dôvodu liečby. No a čo teda zišlo z rady? Myslím, že je dôležité, a to je prípad nemeckých a britských občanov, ktorí žili v Španielsku a mali problémy s následným návratom do svojej krajiny. No a teraz niekto môže byť rezidentom jednej krajiny, a potom sa vráti do svojej krajiny pôvodu a potom bude žiadať, aby mal svoje pôvodné práva. Je teda potrebné, aby občania, ktorí riadne, ktorí riadne platia svoje dane, aby sa mohli vrátiť do svojej krajiny a mať tam všetky svoje práva. Španielsko má dve verzie. Prvá verzia, kde tá krajina príjma toho chorého tá bola potrebená tomu, že pacient si mohol zvoliť nemocnicu, kde, mal, kde mohla byť vykonaná operácia. Na no niektoré krajiny mali isté obmedzené kapacity občanov alebo cudzích štátnych príslušníkov, ktorých mohli riečiť. Napríklad sú nemocnice, ktoré stanovujú, že ne, nevykonávame viac ako 50 alebo 90 operácií srdca za rok. A myslím, že je dobré, aby podobné veci začali byť skutočne zavádzané. To znamená, že budeme stanovovať určite limity a námietky a zistíme, ako to bude fungovať. Tá zdravotnícka turistika to všetko ešte viacej obmedzuje. V dnešnej dobe systém nie je regulovaný, ale potom, čo bude smernica schválená, bude potrebné žiadať o povolenie.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 veľmi rozhodne a veľmi konzekventne spochybnila pozíciu rady. Tri veci sú pre mňa dôležité a um, musím povedať, že, som, že s tým súhlasím. Ja uh, Ehm, čo sa týka jej návrhu v súvislosti s jej predchádzajúcim návrhom, v jej formulácie máme, jej formulácia je oveľa preciznejšia ako tá, ktorú nám poskytla rada a navrhujem kolegom, aby sme ju podporili. Takisto, čo sa týka informačného systému, ehm, o ktorom sa hovorí. A otázka, že e, pacienti majú právo na príslušné informácie. Ale existuje aj druhá strana, e, o ktorej sa doteraz nehovorila, nehovorilo a to, že tí, ktorí ponúkajú, ponúkajú um, starostlivosť, musia presne vedieť, kto je ako poistený a kto nie, uh, tak aby sa zamedzilo ďalším diskusiám. A, diskusiám. a ešte teda ďalšia vec, ktorú sa, uh, ktorá sa nespomínala, to je spôsob refundácie. Pani Grosad hovorila, že mm, oproti návrhu rady, uh, ktorí hovorili o určitých uh, refundačných systémoch, že toto musí byť jednoducho zabezpečený, že to musí prebiehať rýchlo, spolahlivo, profesionálne. Nož a tak, a aby to tak prebehlo, musíme jednoducho riešiť túto, tieto problémy. My vieme, že nie všade v Európe sa platí s eurom a pri konverziách môžu byť, e, môžu byť isté problémy Ďalej by som chcel usmeniť pozornosť kolegov na skutočnosť, že diskusie, v rámci diskusie s radou my musíme tu mať rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou, keď chceme presediť našu pôdu. To znamená, že pri prípravi týchto rozhodnutí a pri zasadnutí výborov na plenárke takisto musíme na to upozorniť pokiaľ nebudeme mať kvalifikovanú väčšinu, tak e, môžeme veľa stratiť. Ide o ďalšie možno rozpory, ktoré mm, o tom, e, napríklad, že pozmeňacie um, e, návrhy by mohli byť vypracované preciznejšie. Dobre, chcel by som návrhy, navrhnúť, aby sme uh, to s konečnou platnosťou um, vyriešili. My máme uh, takú pravdu v Maďarsku ktorá hovorí o tom, že hory idú okola a myši plačú. No neviem. Ďakujeme. Bola to veľmi pekná <laughs> múdrosť maďarská. No a čo sa týka predbežnej autorizácie, tak súhlasím s Dagmar Rothberen, že budeme potrebovať sa dohodnúť s radou. Pani Groster má pravdu. Je to trochu príliš otvorené. Ale ja chcem povedať, že treba mať definovaný zoznam toho, čo sa dá urobiť a nie. Ale súhlasím s predmežnou autorizáciou, bolo to jasne definované. Zriedkavé choroby. Chcem sa spýtať komisie, ako to súvisí s nariadením 883, pretože netreba zabúdať, že e, ľudia môžu vycestovať do zahraničia No a ja neviem o zrušení predbežnej autorizácie pre zriedkavé choroby, pretože máme určitý systém a ľudia idia, chodia do zahraničia. Prípad v Holandsku teraz sa sklárazou multiplex e, nezmyselná liečba, na ktorú ľudia vyhadzovali tisíce eur. Takže tieto veci treba kontrolovať. Mňa však zaujíma, pre niektorých pacientov je to jednoducho lepšie a na to nesmieme zabúdať. No a čo sa týka, chcem podporiť ja spravodajkyňu v otázke výmene informácií v nesprávnych postupoch. No a sú tu pozmeňujúce návrhy 72 73. Kde potrebujú vedieť a mať informácie. Nedávno sme mali podobný prípad v mojej krajine. Nevedeli sme, že, tento, že doktor mal problémy v Nemecku a to sme mali vedieť. Priame platby. Ja vidím ten problém. Chcela by som sa však spýtať komisie o koexistencii, o nahradovaní zdravotníckej karty. Viem, že tie časové rozdiely môžu trvať dlhé roky. Chcem spýtať, ako akýkoľvek súkromný, súkromná nemocnica môže prijať pacienta tak vedia, že vláda bude musieť zaplatiť koľko rokov a nebude nevedia, koľko, ako dlho budú musieť čakať. Súhlasím so spravodajkyňou. Nemôžeme mať ombudsmana, nemôžeme vytvárať pre každý legislatívny akt novú administratívu a byrokraciu. Čo sa týka kontaktných miest, potrebujeme kontaktné miesta, ktoré budú zodpovedať počtu ľuďom, ktorí sú mobilní. Nemôžeme očakávať od vlád, že budú vytvárať kontaktné miesta o e, liečbe v zahraničí, keď <laughs> niečo nemáme ani pre, a niečo podobné neexistuje ani pre možnosti liečby doma. Takže o akom počte ľudí vôbec hovoríme teraz? No to je posledná poznámka. My nemusíme na to stanovovať rozpočet. Nie sme ministri eh, zahraničí, zdravotníctva. Nemôžeme vynieť veľa vecí ešte a, a ešte ako časový harmonogram vo štvrtok 12.00 je lehota na predkladanie posunúcich návrhov. Je to príliš skoro. Boguslav Somík. Ja by som sa chcel vyjadriť k 22. pozmiacemu návrhu v stanovisku Rady 39 Um, François tu veľmi dobre e, poskytuje možnosť odvolania sa v prípade, že e, pacient nedostane e, predchádzajúci súhlas. Toto je veľmi závažná záležitosť, ale treba povedať, že stanovisko rady znie tak, že kritéria rady, ktoré sú zviazané s, so splneným podmienok. Toto všetko možno vyložiť veľmi všeobecne ja sa obávam takýchto veľmi všeobecných ustanovení, um, pretože v rámci komunistickej um, za komunistických dôb som dostal pasport, eh, teda, pardon, dostala som eh, cestovný pás eh, s takým všeobecným, všeobecnou poznámkou, že zodpovedá to všeobecnému záujmu. Nož, takéto formulácie, takéto formulácie, ktoré možno, že nerozumieme, že, že to povolanie môže sa udeliť výlučne v situácii, ktoré um, alebo že môže byť, pardon, že um, povolenie nemôže byť poskytnuté len vtedy, pokiaľ by to predstavovalo veľké ohrozenie spoločnosti. Nož neviem, bude to. Čo, čo to znamená takéto väčšie bezpečnostné riziko? Čo to znamená? Myslím si, že to treba veľmi presne eh, špecifikovať, za akých eh, podmienok uh, E, za akých podmienok sa môže zamietnúť takéto predbežné, vydanie predbežného rozhodnutia povolenia. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som poďakovať pani Grostetovej za túto správu. Preto som tu. Je dôležité, aby som tu bola na tejto prvej diskusii, aby som zistila, aké sú stanoviská výboru ENVY. Viete, že návrh komisie bol veľmi ambiciozný a privítali sme vaše prvé čítanie. Vy ste podporili naše ambície. Ale potom rokovania na rade boli veľmi ťažké. Mnohí to pripomenuli. Pretože my sme boli zablokovaní, eh, skoro zablokovaní, blížili sme sa k tej situácii. No a potom ministri si uvedomili, že tu čelíme vlastne základným právam európskych pacientov a že sa musíme pohnúť dopredu a urobiť ústupky. A teraz vlastne e, máme dočinenia s oblasťou, kde členské štáty hovoria o udržateľnosti svojich rozpočtov a ministri zdravotníctva majú isté, istú zodpovednosť ohľadom udržateľnosti. A preto ako komisia podporujeme spoločné stanovisko, ktoré zaviedlo vlastne systém predbežnej autorizácie. Toto nebolo v našom pôvodnom návrhu. A pochopili sme, že toto je podstatný bod pre členské štáty. Myslím si, ja by som chcela uh, citovať Dagmar, toto musí byť úprimné. Sú situácie, kde členský štát musí vedieť povedať, ja nezaručujem povolenie, pretože toto o, bude ohrozením pre udržateľnosť systému, ale musí to byť úprimné, nemôžeme diskriminovať. Čiže musíme vytvoriť systém, kde môžu ministri povedať nie, nemôžem to zaplatiť, nemôžem si to dovoliť. Na druhej strane, ak nie je žiadny dôvod na túto finančnú udržateľnosť, tak zoznam kritérií by mal byť uzavretý. Pacient by mal vedieť, čo môže očakávať. Čiže mm, my sme podporili otvorenú listinu, v, spoločnej, v spoločnom stanovisku, ale niektoré krajiny by mohli urobiť úsilie a mať uzavretý zoznam. E, parlament určite urobí nejaký krok vpred e, v ústretí rade. Informácia pacientovi. Je to dôležité? Tu hovoríme chcem poskytnúť číselné údajne Linde McKeven. Mm, vlastne tu hovoríme o 1% pacientov, ktorí sa presunie. A podľa nás sa to nezvýši, pretože e, ľudia e, sa radšej nechajú liečiť doma a nechodia do zahraničia. Čiže tu hovoríme o 1%. Takže myslíme si, že je tu možnosť, ako zabezpečiť e, informácie pacientovi. No a potom, aby sme sa ubezpečili o tom, že tento pacient má prostriedky, aby vycestoval. Ide tu aj o predávkové platby pretože dojde k e, autoritizáciám a členský štát bude vedieť, o akom liečení sa hovorí a takisto o akých peniazoch, ktoré sú do toho začlenené. Čiže tu mm, sú tie predávkové platby. Keď hovoríme o vzácných chorobách, toto nariadenie môže byť odpoveďou istým vzácným chorobám, pretože je pravda, že tá krajina, ktorá, e, tá osoba, ktorá trpí e, vzácnou chorobou, e, môže vycestovať, ale žiaľ, niektorí ľudia nevedia, že nie sú kapacity doma na diagnostikovanie, že musíte vytvoriť istú mobilitu. A myslím si, že my vytvoríme aj lepšie znalosti a vedomosti o vzácných chorobách a o kapacitách pre diagnostiku. Ale musíme to ohodnotiť, musíme vedieť, o akých číslach hovoríme ohľadom tých vzácných chorôb a o peniazoch, ktoré sú, s tým súvisia, pretože nemôžeme chcieť, aby národný rozpoč, rozpočet platil liečenie. Čiže toto je veľmi dôležité, aby sme našli rovnováhu a udržateľné riešenia. Čo sa týka e-health, um, my sme bojovali v rade o to, čo hovorí pani Grosted o pozmeňovacom návrhu, čiže dať väčšiu právomoc v zavádzaní pravidel a štandardov. Toto je dôležité. Ehm, ide tu o kontinuitu liečenia, o účinnosť, takže e-health ehm, znamená veľa. Ehm, komisia musí konať s členskými štátmi. Čo sa týka kritérií kvality myslíme si, že je dôležité, aby sme v smernici hovorili o e, kritériách kvality. Teraz nebude možné definovať európsky level spoločných kritérií kvality, pretože tá situácia je taká disparátna, disparatná, ale e, spoločná pozícia nám dáva základ pretože uznávajú, že to členský štát liečenia má stanoviť kritéria kvality. Čiže je to vlastne na domácom členskom štáte, ktorý sa rozhodne ohľadom kritérií. No a potom môžeme povedať v poriadku, ak domáci štát neuznáva e, toto ako vlastne potrebnú úroveň, tak to eh, jednoducho nepreplatí. Takže ide tu o istý stúpeň uznania. No a na záver by som povedala, že toto je legislatívny text, ktorý je základný. Nie len preto, že dáva právny základ európskym pacientom na to, aby mohli využívať svoje práva, ale je to základ preto, aby sme mohli pracovať spolu v niektorých oblastiach na e, lepšom systéme. Istá konvergencia je možná, e, sú tu možné oblasti spolupráce, čiže e, potrebujeme nájsť kompromis veľmi rýchlo. Bolo by škoda, keby sme sa vydali do ťažkého zmierovacieho konania v tomto bode, čiže snažme sa nájsť nejakú dohodu s členskými štátmi. Ďakujem. OK. Thank you very much for this explanation. Ďakujem za toto vysvetlenie. Pani eh, Françoise Grosted eh, veľmi eh, intenzívne uviedla túto tému a teraz už nemáme čas. Teraz vám dám slovo na dva minúty. Ospravedlňujem sa ďalším kolegom, ktorí žiadali o slovo. Nemáme čas. Nech sa páči, François, dve minúty. No, veľmi stručne, pán predseda. Veľmi dobre som si vypočula mojich kolegov. Najprv chcem poďakovať všetkým mojim kolegom, pretože všetci si uvedomujú, že musíme v tejto téme napredovať a musíme mať taký text, ktorý bude zaujímavý pre pacientov. Ja by som chcela ubezpečiť niektorých mojich kolegov, ktorí sa znepokojovali, eh, ktorí sa báli, že v niektorých členských štátoch sa rozvi- šialene rozvíjú alebo rozmnožia niektoré typy zdravotníckej starostlivosti. Tu sme počuli, že pôjde len o 1% európskej populácie je jasné, že každý sa dáva liečiť radšej doma. Takže ja si myslím, že by sme sa na to mali pozrieť relatívne. Budeme tu mať predbežné povolenie a potom aj preplácanie Bude sa preplácať vlastne to, čo uh, by sa preplácalo v tom domácom štáte. Takže toto malo rozptýliť obavy niektorých mojich kolegov. Čiže keď už vlastne e, dáme stranou tieto problémy, pretože na nich už máme odpoveď, tak potom musíme ísť ďalej, aby sme mohli pracovať na kompromisoch. Keby sme mohli dosiahnuť výsledok po druhom čítaní, to by bol dobrý výsledok, pretože je tu isté očakávanie. Vlastne toto je e, dôsledok rozhodnutí súdneho dvora. Nenavrhujeme nič iné. Ďakujem. Je to agenda, ktorá má niečo do seba, je dôležitá pre miliónov ľudí a preto chápem, že kolegovia sú takí angažovaní aj čo sa týka pozmeňacích návrhov. My máme ale problém. 27. 28. oktobra musíme hlasovať vo výbore a potrebujeme 15 pracovných dní na, tie, na to množstvo pozmeňacích návrhov, ktoré príde, aby sa to urobila aby sa to urobilo um, poriadne. Takže posledný, moja posledná ponuka 30. septembra o 18. hodine, teda nie o 12. ale 30. septembra 18. hodina. To je lehota pre pozňovacie návrhy. Ďakujem kolegyňam a kolegom za ich účasť. A ešte raz poviem, že um, budeme to robiť tým novým túlom, to znamená, že budú sa spracovávať tie pozmeňovacie návrhy elektronicky. Ďakujeme tlmočníkom, ďakujeme komisii, pani Krostet a všetkým tým, ktorí sa na zásadnutí zúčastnili a týmto zásadnutie končím. denke ich. Dann kann man freitags dann arbeiten.